Good morning, colleagues and uh, other friends. I'm tempted to start the meeting because we have a tough agenda, and um, uh, I could uh, give my uh, chairman's monologue. Vážení kolegovia, teraz uh, ešte kým čakáme na to, kým uh, všetci ďalší členovia uh, prídu do miestnosti, mohla by som predniesť oznámenia predsedničky. Najskôr navrhujem, aby sme schválili program našej dnešnej schôdze. Ak nikto nemá námietky, tak tento program považujeme za schválený. Je tam iba jedna malá zmena a síce, že diskusia o výročnej správe o ľudských právach prebehne oznámeniach predsedu na požiadavku podpredsedničky pani Kiene. Ja by som navrhovala, aby sme začali vypočutie o juhovýchodnej Ázii na neskôr 9.45, pretože potom sa ešte musíme venovať aj otázkam Číny a na to potrebujeme dostatok času. O 11. dne by malo začať toto vypočutie o Číne. Teda bod 2, schválenie zápisnice zo schôze 20. 26. 27. apríla 2010. Takže zápisnicu týmto považujeme za schválenú. 10. mája 2010 aj toto je schválené a 2. až 3. júna 2010 aj táto zápisnica je schválená. Bod 3. Oznámenia predsedničky. Rada by som e, vás vyzvala k tomu, aby ste sa zamysleli e, počas letnej prestávky o ďalšom výťazovi Sacharovovej ceny, pretože návrhy je potrebné predložiť do 22. septembra do 18. hodiny. A ako ste viete, nominácie kandidátov sa môžu predkladať v mene politických skupín alebo v mene skupín minimálne 40 poslancov. A je potrebné, aby sa tieto návrhy zaslali sekretariátu pod výboru pre ľudské práva. Ďalším krokom po predstavení a nominácii kandidátov bude potom 5. októbra na spoločnej schôdzi výboru AFED, výboru DV a nášho výboru. Tam sa prezentujú títo kandidáti a hlasovanie o troch finalistoch prebehne v tom istom zložení s tými istými zástupcami výborov 12. oktobra. Dúfam, že sa vrátite z dovoleniek s veľmi dobrými návrhmi na kandidátov. Dnes je 15. júl a pripomíname si dve veci. Predovšetkým v tento deň e, bol minulý rok tento parlament inaugurovaný v Štrasburgu, ale tiež je to dramatický deň, keď sme sa dozvedeli o zavraždení, o zastrelení Natalie Estemírovej. Myslím si, že je na mieste povedať, že nás to šokovalo e, tak veľmi, že to nepochybne malo vplyv aj na to, kto získal Sacharovú cenu minulý rok. Teda je dosť nešťastné v tejto chvíli, že ešte stále nikto nebol obvinený z jej vraždy. Zároveň memoriál naďalej čelí prenasledovaniu zo strany ruských orgánov. Predseda Búzek predniesol vyhlásenie o pri tohto prvého e, výročia zavraždenia Nataše Nistemirovej. Ďalšie informácie o Rusku možnosti si všimli, že v pondelok 12. júla Moskovský súd e, odsúdil Andrea Jerovieva, ktorý je kurátorom výstav a tiež bol kedysi riaditeľom Sacharovovho centra a odsúdil ho na pokutu 150 tisíc e, rublov a 200 tisíc rublov tieto dve osoby, pretože tá zakázaná výstava v roku 2006 eh, sa uskutočnila napriek tomu zákazu. Prokuratúra tvrdila, že kolegovia tohto kurátora postupovali tak, že podnecovali nenávisť a taktiež eh, sa dopustili zneúctenia kresťanov a ortodoxných eh, kresťanov v Rusku. Európska delegácia v Moskve sa k tomuto vyjadrila a zúčastnila sa tohto procesu. E, zdá sa, že Jeroviev a, e, a niektorí ďalší sa odvolajú počas e, proti tomuto rozsudku. Mm, myslím si, že pán Fleckenstein pri spoločného parlamentného zasadnutia sa vyjadril k tomuto a Vyjadril sa, že jeho cieľom je stretnúť sa s týmito oboma odsúdenými, keď na budúce vycestuje do Moskvy. Išlo teda o výstavu Zakázané umenie. Po rozhodnutí rozšíreného predsedníctva podvýboru traja poslanci vytvoria delegáciu, ktorá navštívi Beslan v Rusku. Je to v Južnom Osecku pri príležitosti spomienky na tragédiu, pri ktorej viac ako 100 detí prišlo o život v protiteroristickej operácii. A títo traja poslanci e, sú vedľa mňa podpredsednička pani Andrikiene a pán Berman. A teda moja maličkosť, e, my traja sa podujmeme na túto misiu a oslovíme viacero mimovládnych organizácií a tiež e, organizácií, ktoré zastupujú obete v Beslane. E, Okolo 1. septembra sa to uskutoční. Tiež e, by som rada pripomenula, že spustenie oficiálnej Sacharovej siete e, v roku 2008 teraz predsedníctvo schválilo informáciu o pravidlách fungovania tejto siete. Rozhodnutie znie, že sieť bude zverejňovať všeobecné výzvy, organizovať stretnutia medzi delegáciami Európskeho parlamentu a laureátmi Sacharovovej ceny e, v ich krajine pôvodu. Okrem toho bude vyzývať účasť laureátov na podujatiach Európskeho parlamentu, bude organizovať výročné prednášky na významných univerzitách a tak ďalej. A táto sieť bude podpredsedať predseda Európskeho parlamentu a najposlednejší víťaz Sacharovej ceny. Ďalej Sri Lanka. Veľmi pozorne sme e, sledovali dianie na Sri Lanke v oblasti tematiky ľudských práv a od 1. júla tohto roka Európska komisia rozhodla, že pozastaví systém výhod GSP Plus pre Sri Lanku, pretože Vláda Sri Lanka nie je ochotná splniť 15 podmienok, ktoré sa týka ľudských práv, ktoré požadovala Európska únia na to, aby sa rozšírili tieto obchodné ústupky o ďalších 6 mesiacov. Ďalší systém všeobecných preferencií. Ďalej, Sýria. E, s veľkým sklamaním sme si vypočuli minulý týždeň, že dôležitý obhajca ľudských práv, pán Hetman Almajech, ktorý je tiež právnikom, bol odsúdený e, v, na vojenskom súde 4. júla na 3 roky uväznenia a to z toho dôvodu, že rozširoval falošné správy v Sýrii, ktoré môžu negatívne ovplyvniť morálku v krajine. Myslím si, že môžeme jednoznačne odsúdiť e, takéto rozsudky. To je veľmi nejasné odsúdiť niekoho z takýchto dôvodov. Je to naozaj veľmi smutné. Pán Almalech má 79 rokov, nie je v najlepšom zdraví a mali by sme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme upriamovali medzinárodnú pozornosť tomuto prípadu. Je veľmi pravdepodobné, že jeho právnici sa odvolajú proti tomuto rozsudku. pravidla a v tomto prípade taktiež žiadame počas jeho voznenia, aby sírske orgány zabezpečili, že pán Almalech eh, má dosť dobrú starostlivosť a že má prístup eh, k zdravotnej starostlivosti. Očakávame, že sírske orgány nájdú nejaký vhodný, rozumný spôsob, ako ukončiť jeho uvoznenie, eh, ktoré je skutočne výsmechom spravodlivosti. Ďalej Egypt. Iste si poslanci spomínajú, že 10. mája sa skutočnilo vypočutie o otázka ľudských práv v Egypte v súlade s našimi pravidelnými diskusiami v rámci politiky susedstva Európskej únie. Žiaľ, po tejto prezentácii Muatas El Fejeri egyptské noviny Al-Ahram 22. mája zverejnili článok, ktorom priamo mieria na e, Európsku sieť pre, ľudské práva v, v stredozemi a ďalšie organizácie e, za to, že kritizovali situáciu v Egypte. Je skutočne veľmi politovanie hodné, že vyjadrenie e, bežnej e, oprávnenej kritiky vedie k odsúdeniu v tlači týchto obhajcov ľudských práv. Ďalej, minulý týždeň parlament schválil tri naliehavé uznesenia opätovne. Jedno sa týka Kyrgyzska, kde sme vyzvali dočasnú vládu, aby vykonala nestranné vyšetrovanie násilia, ku ktorému došlo v tejto krajine pred e, nejakým časom e, s možnou pomocou medzinárodných aktérov, ak to bude potrebné. Okrem toho žiadame, aby humanitárna reakcia Európskej únie bola sprevádzaná tiež úsilím stabilizovať túto situáciu v tejto krajine a zabrániť ďalšiemu násiliu, ktoré ešte stále hrozí. A mohlo by ohroziť bezpečnosť a miera aj v Uzbekistane a Tadžikistane. A ďalšie naliehavé uznesenie sa týkalo v Severnej Koreji. V tomto uznesení Európsky parlament odsúdil veľmi smutnú situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Koreji a toto uznesenie priamo nadvezovalo na dôležité vypočutie, ktoré prebehlo v našom podvýbore pred niekoľkými mesiacmi. Uznesenie okrem iného vyzýva členské štáty EÚ, aby sponzorovali uznesenie na generálnom valnom zhromaždení OSN, ktoré žiada, aby zločiny proti ľudskosti v Severnej Koreji podliehali medzinárodnej trestnému systému vrátanie mimosúdnych zabití, svojvoľných zadržaní a politických táborov. Okrem toho uznesenie vyzýva, aby sa zriadil komisie OSN, ktorá bude vyhodnocovať porušovanie ľudských práv v Severnej Kóreji a vymenuje sa aj mimoriadný zástupca pre Severnú Kóreu v záujme Európskej únie. Ďalej, tretie uznesenie sa týkalo Zimbabwe. Parlament schválil naliehavé uznesenie, najmä v prípade obhajcu ľudských práv Faraja Magupa, ktorý otvorene vystúpil a hovoril o porušovaní ľudských práv v diamantovom na diamantových poliach eh, v Zimbabve 12. júla po mesiaci ho konečne prepustili, ale ešte stále čeli obvineniu eh, z toho, že rozširoval nepravdivé informácie namerené proti štátu. Vidíme aj tu dosť značnú podobnosť s tým, čo som práve spomenula o Sýrii. A to nie sú jediné krajiny, ktoré majú e, takéto skutočne neslychané definície trestných činov. Zdá sa, že bude čeliť súdu o niekoľko mesiacov a parlament bude veľmi pozorne sledovať, čo sa s ním deje, pretože obhajcom ľudských práv musíme ho chrániť. Ďalej dôležitá správa, ktorú musíme sledovať, je, že kubánska vláda nedávno e, prepustila e, väčší počet politických väzňov. E, Tieto väzni a ich rodiny boli vyslaní do exilu, do Španielska a väčšina týchto väzňov je rodin, sú rodiny príslušníci e, žien v bielom, ktoré boli laureátmi Sacharovovej ceny. Nedávno predseda Buzek zareagoval e, na tieto udalosti s tým, že orgány začínajú seriózne brať e, tie vyjadrenia nespokojnosti medzinárodného spoločenstva. Náš podvýbor zorganizuje výmenu názorov 8. novembra o situácii v oblasti ľudských práv na Kube a Zatiaľ naše jednotky budú v kontakte so ženom Bielom a budeme sa snažiť zistiť, či je vhodné, aby táto organizácia bola prizvaná na plenárnu schôdzu, aby konečne prijala oficiálne svoju cenu v Štrasburgu. Myslím, že to bude všetko z mojich oznámení, inak e, už nebudem mať čas na niečo ďalšie. A predsa len ešte jedna vec. Práve mi podávajú list od e, generálneho prokurátora Medzinárodného trestného súdu, pána Luisa Morena Kampa, ktorého návštevu si celkom iste pamätáte pre niekoľkými mesiacmi. Vyjadruje svoju vďaku za to, e, že je s nami v kontakte, ale využíva túto príležitosť, aby poukázal na to, že sa prijalo rozhodnutie pred súdnou komorou Medzinárodného súdu 12. júla, ktoré sa týka prípadu Omara al bashira sudanského prezidenta. Týmto rozhodnutím eh, píše eh, táto predsúdna komora eh, zverejnila alebo vydala ďalší zatýkač na táto prezidenta v troch prípadoch genocídy. Tento generálny prokurátor pán Mornolkampo dúfa, že keďže genocída je najzávažnejším trestným činom v súlade s medzinárodným trestným právom, že by sme sa mali snažiť eh, pomáhať im v snahe dostať pána Albašíra pred súd. Toľko teda oznámenia z mojej strany. A teraz e, môžeme prejsť k bodu 6. A síce prvá výmena názorov, aj keď e, krátka, o výročnej správe o situácii v oblasti ľudských práv mm, vo svete za rok 2010. E, spravodajcom parlamentu je podpredsedníčka nášho podvýboru pani Andrikiene. A možno si spomínate, že E, vysoká predstaviteľka pani Ashtonová v junovej plenárke prezentovala túto správu parlamentu a mnohí z vás sa zúčastnili rozpravy vtedy v pléne, kde sa preberali tri e, dosť závažné otázky. Okrem samotnej výročnej správy, taktiež správa o vajco ľudských práv a naše uznesenia o regulácie nástrojov na mučenie, ktorú chceme pozmeniť. Rada by som eh, teraz citovala vysokú predstaviteľku, ktorá eh, predniesla, že je má v zámere otvoriť celkovú stratégiu v oblasti ľudských práv Európskej únie a tiež spustiť postup pripomienkovania, aby sa vypracovala nová stratégia pre oblast ľudských práv tento rok. Myslím si, že náš podvýbor by mal týmto vynikajúcu príležitosť prostredníctvom našej spravodajkyne a tejto správy, aby sme nejakým spôsobom usmernili vysokú predstaviteľku aj komisiu v tom, ako by táto stratégia mala vyzerať. Teraz však dajme slovo spravodajkyni pani Andrikiene. You, Ďakujem, pani predsedničke. Budem hovoriť po eh, litovsky dnes. Európsky parlament začína prípravu výročnej správy o politike Európskej únie v oblasti ľudských práv. po vystúpení vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku ohľadom aktivity Európskej únie v otázkach ľudských práv a demokracie po celom svete. Naša správa sa bude týkať širšieho časového rámca počnúť s 1. júlom 2008 do konca eh, decembra 2009. Príprava tejto správy nám poskytuje možnosť urobiť analýzu situácie s ľudskými právami, pričom táto analýza by mala byť štrukturovaná. A to by bolo veľmi užitočným nástrojom nielen pre formovanie európskej politiky v tejto oblasti, poslúži zároveň príkladom toho, ako je možné koordinovať vnútornú a vonkajšiu politiku v oblasti ľudských práv a demokracie. Takže e, práve v tejto súvislosti sa aj bude pripravať uvedená správa. Obdobie výročnej správy je totožné e, s obdobím neočakovaného hospodárskeho a e, finančnej krízy. Udalosti e, z 11. decembra začali 10 ročie boju proti terorizmu, ale e, kontextom tejto správy je ekonomická a e, finančná kríza a rýchlo sa rozvíjajúce krajiny ako Čína, Brazíl a Indie, Brazília a Indie, ktorí sa dostávajú do elitného klubu štátov, nie sú tými najlepšími príkladmi dodržovania ľudských práv keď sa rozhodujeme o otázkach rozvoja hospodárstva a ľudských práv, častokrát prehľadáme otázky ľudských práv, keď diskutujeme s týmito krajinami. Popri, a popri finančných a hospodárskych problémov, ako aj mm, mm, klimatických zmien, e, si treba uvedomiť, že klimatické zmeny, i keď sa to zdá byť paradoxné, e, ovplyvňujú aj ľudské práva, pričom nemám na mysli iba zraniteľných e, obyvateľov, pôvodných obyvateľov rozvojových krajín. Klimatické zmeny môžu mať väčší dopad aj na ľudské práva po celom svete. Čiže e, v tomto veľmi závažnom kontexte Európska únie e, čeli veľmi zložitým výzvam a má úlohu sústavne hovoriť o potrebe konsenzu v otázke ľudských práv keď vedie rokovanie eh, s krajinami mimo Európskej únie. Ľudské práva sa musia dostať do eh, oblasti obchodu, rozvoja a ďalších smerov eh, vonkajšej politiky Európskej únie a musia sa preberať počas rokovania s tretimi stranami Ďalej, e, keď hovoríme o kontexte tejto správy, nesmieme zabúdať na Lisabonskú zmluvu, ktorá nadobudla účinnosť v decembri e, minulého roku. Lisabonská zmluva založila viaceré e, inovácie v oblasti zahraničnej politiky. Hlavným cieľom je zvýšiť hodnotu politiky Európskej únie a stanoviť cieľe eh, vonkajšej politiky. Mám na mysli ľudskú dôstojnosť, eh, slobodu, demokraciu, rešpektovanie ľudských práv, eh, právny štát, práva menšín a ďalšie záležitosti. To sú všetko princípy, ktoré sa majú stať základom vonkajších aktivít Európskej únie a sa musí stať pilierami takýchto aktivít. Ďalším e, e, veľmi dôležitým e, bodom, ktorý treba spomenúť v rámci prvej výmeny názorom ohľadom výročnej správy, je zavedenie ustanovenia služby pre vonkajšie aktivity a kombinácie rôznych nástrojov, vonkajšia politika, diplomácie, bezpečnosť, obchod, rozvoj, humanitná pomoc, medzinárodné rokovania, Kombinácia všetkých týchto prejavov politiky poskytuje Európskej únii e, možnosť e, e, mať väčšiu váhu, jasnejšie vysielať signály počas diskusí s medzinárodnými partnermi a organizáciami. Nechcem sa dnes venovať detailom, pretože máme iba málo času. Len niekoľko slov ku všeobecnému postupu. E, ide e, tiež o dôležité hľadisko e, ľudských práv a miesta ľudských práv v súvislosti s zahraničnou politikou a vonkajšími aktivitami únie. Myslím si, že v tejto výročnej správe treba diskutovať o nástrojoch na presadzovanie ľudských práv, ktoré máme k dispozícii. V prvom rade ide o usmernenia Ide o významný nástroj, ktorý identifikuje politiku Európskej únie v oblasti ľudských práv. Ide o usmernenie v oblasti ľudských práv. Je tu aj medzinárodné právo eh, pre oblasť e, humanitárnych záležitostí. Ďalším nástrojom e, je dialog a konzultácia o ľudských právach. Tretím prvkom, prepačte, tretím prvkom nás, nástrojov demokracie a ľudských práv je IDHR a účasť e, na medzinárodných organizáciách OSN, tretí výbor a Eh, valné zhromaždenie, ako aj Rada OSN pre ľudské práva. A v osobitnej eh, časti eh, správy treba hovoriť o porušených ľudských práv v konkrétnych krajinách. Nemyslím si, že by sme sa mali riadiť princípom pomenovať a volať na zodpovednosť. Napriek tomu treba poukázať na krajiny, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv. Ďalej otázka trestu smrti. Aj toto je jednou z priorit e, Európskej únie a trest smrti e, e, si zaslúži väčšiu pozornosť. Ďalej sloboda vyjadrovania sa, náboženská sloboda, ako aj prenasledovanie aktivistov v oblasti ľudských práv. Je tu správa nášho pred našej predsedničky sprednedávna, e, ďalej kultúrne e, a ďalšie práva. Čiže tento zoznam nie je vyčerpávajúci a viem si predstaviť, že v rámci prípravy správy e, prídu aj ďalšie nápady. Veľmi sa teším na naše spoločné úsilie so všetkými kolegami, politickými skupinami, mimovládnymi organizáciami a budem povďačná, keď kolegovia predložia aj svoje pripomienky v rámci prvej výmeny názorov ohľadom výročnej spravy. Ďakujem veľmi pekne. S veľkým záujmom sme si vypočuli, že e, aj vy ste e, sa venovali tým, čo má vplyv na ľudské práva a e, spomenuli ste, že je potrebné analyzovať nástroje na účinnosť dodržovania ľudských práv v súvislosti s architektúrou celkového vnímania ľudských práv na medzinárodnej úrovni. Isté, že môžeme e, pripraviť aj strategickú e, reakciu na túto správu. E, je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako táto nová stratégia sa pojme v oblasti ľudských práv. V súvislosti s tejto stratégií už sa rokovalo začiatkom týždňa na fóreme medzinárodnej organizácii. Viacerí z vás sa zúčastnili tohto fóra, aspoň čiastočne, napríklad pani De Kaiser dokonca viedla jednu pracovnú skupinu, ktorá e, sa týka e, e, vonkajších aspektov dodržovania ľudských práv. A ak som to správne pochopila, predsedníctvo Belgická a tiež komisia sa veľmi pozorne chcú venovať výsledkom tohto fóra ktoré sa vyvodili pri príprave tejto novej stratégie. My chceme postupovať e, rovnako prostredníctvom e, pani Andriky na jej správy, vážení kolegovia. Teraz máme zhruba 15 minút e, na diskusiu. Bola by som rada, keby ste reagovali veľmi živo na tie úvodné vyjadrenia, ktoré tu zazneli z úst pani Andrikiene. Rova Lohbíler. Pani Lohbíler. Ďakujem pekne. Ťažko sa k tomu vyjadruje, iba pretože ide o veľmi rozsiahlú správu. Nemám ani e, čo dobaviť e, navyše k tomu, čo ste povedali. Keď som si prečítala prvú verziu pred niekoľkými mesiacmi, myslel som, že úvod je veľmi dobrý, pretože spomína potrebu zabezpečiť lepšiu e, koherentnosť medzi E, programom, e, e, externým a interným programom zabezpečenia ľudských práv únie. Ale keď sa divom na jednotlivé kapitoly, zistím, že nebolo to vždy odzrkadlené, keď sme diskutovali napríklad o ľudských otázkach, napríklad záležitosti únosu ľuďmi CIA, títo neoficiálne lety a podobne. Druhá poznámka. Spomenuli ste, že táto správa bude aj v kontexte podmienok e, finančnej krízy a dopadov na ľudské práva. Mohli by sme viac zdôrazniť potrebu e, venovať sa ekonomickým, kultúrnym a sociálnym právam. Myslím si, že netýka sa to iba aj správy. Nazdávam sa, že v našej všeobecnej činnosti nevenujeme sa týmto e, problémom tak, ako by sme mohli. Ďakujem pekne, pani Lohbíler. Teraz by sme ešte mohli využiť zvyšok času na dyskusiu. Podpredseda Semke, nech sa páči. Takže přivonci chciałem... A ja by som eh, sa chcel podeliť svojim názorom. Naozaj je to veľmi eh, zaujímavá správa a je pre mňa potešením, že táto správa v porovnaní s predchádzajúcimi správami sa viac venuje nástrojom, ktoré máme k dispozícii, ako aj účinnosti týchto nástrojov. Častokrát totiž e, hovoríme o vznešených e, myšlienkach, e, snažíme sa chrániť ľudské práva, zatiaľ čo venujeme iba málo času odpovedi na otázkam, otázky, prepačte, e, otázky e, od toho, aké nástroje máme k dispozícii. A veľmi sa mi páči toto vyhodnotenie nástrojov, ktoré už existujú. Chcel by som navrhnúť, neviem, či by to bolo možné zohľadniť, ale viem, že naše správy e, sú do určitej miery popisom existujúcej situácie. A nemôžem si nepoložiť otázku, či náhodou v záveroch by sme nemohli upremiť pozornosť na určité trendy, teda kde sa situácia zhoršuje, kde podľa nás sa stabilizuje a kde sa zlepšuje. Pretože ak by sme e, porovnali naše výročné správy, potom by sme mohli e, e, dospieť k záverom ohľadom určitých trendov. Ďakujeme veľmi pekne, pán podpredseda Zemke, za tieto vaše myšlienky. Chce sa niekto ďalší ešte prihlásiť do diskusie? Rada by som možno dodala jednu um, jednu pripomienku obom kolegom, ktorí sa vyjadrili a potom by som dala opäť slovo spravodajkyni, e, keď e, budeme pripravovať e, túto otázku, ako môžeme skombinovať aj vnútornú politiku voči ľudským právam aj vonkašiu. Jedna naša myšlienka by mohla byť taká, že možno by sme sa mohli rozprávať, porozprávať s zástupcami výboru LIBE a konkrétne so spravodajkyňou pani Gal, ktorá má na starosti výročnú správu e, Organizácie pre základné práva. Mali sme vo zvyku kedysi, že mali sme jednu správu o zahraničnej otázke v vlasti ľudských práv a druhú o vnútorných, ale potom sme sa ocitli v situácii, že nikto o nich nechcel rokovať o týchto vnútorných problémoch dodržovania ľudských práv v Európskej únii a táto správa sa jednoducho niekam e, stratila. Myslím si, že teraz by sme mali možnosť e, zjednotiť tieto dva pohľady a ak e, súhlasíte, mohli by sme sa najsen zamyslieť nad tým, či napríklad na jednej plenárke by sme mohli rokovať o oboch týchto správach. Mohlo by to byť vhodné napríklad aj v tom, že vysoká predstaviteľka pán Ashton a e, komisárka Redingová by tiež sa mohli vyjadriť k tomu, boli by tam obe prítomné a bolo by podľa mňa vhodné skombinovať tieto dve témy, e, pretože by to bolo efektívnejšie podľa mňa. To bola len taká myšlienka z mojej strany. E, podľa mňa je vynikajúce to, čo predniesol pán podpredseda Zemke a je to v súlade aj s tým, čo ste spomenuli vy, pani Andrikiene, že by sme mohli e, vypracovať akú, akúsi analýzu e, tendencií. Viete, že keď si čítame o rozsudky tých obhajcov ľudských práv, vidíme, že tie rozsudky sú skutočne veľmi podivuhodné. Vo viacerých krajinách e, e, k tomu dochádza. Dnes napokon si vypočujeme opäť mnoho prípadov e, o tom, že sú aj iné tendencie, možno aj dobré tendencie, ale bolo by vhodné, keby sme tieto tendencie hľadali, nejakým spôsobom zoskupili. Kto sa chce ešte vyjadriť, prosím? Dávame teraz slovo pani spravodajkyni pani Andrikiene. Kolegom, kolegom, pani Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, kolegovi Hochlerovi aj Zemke, aj našim predsedom za všetky ich e, pripomienky a myšlienky. Myslím, že sú pre mňa priateľné. A myslím, že ich návrh e, hovoriť e, o politike ľudských práv v Európskej únie a za hranicami EÚ v samostatných správach, ktoré by sa mohli diskutovať v parlamente zároveň, by nám pomohlo porovnať situáciu. Myslím si, že mm, táto myšlienka je priateľná. Neviem, čo si ďalší kolegovia myslia. Mali by sme o tom hovoriť aj na výbore pre zahraničné veci, aby sme poznali ich názor. No myslím, že by sme nemali aplikovať dvojaký meter. Musíme mať e, podobné požiadavky pre všetkých, ktorí sú aj v Európskej únii, aj mimo Európskej únie. Ďalšia otázka, ako môže byť zameraná situácia ľudských práv a aké ukazovatele môžu byť použité na jej hodnotenie. Európsky parlament niekoľkokrát požiadal Európsku eh, komisiu a radu, aby nosili tieto ukazovatele a kritéria, ale doteraz eh, sa to nepodarilo. A dúfam, že eh, tieto myšlienky nám pomôžu dosiahnuť pokrok aspoň v tomto roku. Opäť chcem povedať, že som otvorená všetkým vašim myšlienkám a názorom a čo najviac sa vynasnažím, aby som pripravila správu, ktorá bude zohľadňovať do najlepšej možnej miery nielen moje vlastné názory a názory mojej strany, ale aj názory Európskeho parlamentu o situácii vo svete. Dúfam, že dnes budeme môcť uviezť e, dátumy e, a lehoty na tieto návrhy. Áno, na záver sa potom vrátime k týmto dátumom, ale ho tam. Ešte pán Donsky sa prihlásil o slovo. Ďakujem, pán Tomsky. Ja by som rád podporil myšlienky pani predsedničky a podpredsedničky, že by sme sa mali zdržať aplikácie dvojakého metra v štandardoch ľudských práv. Vidíme eh, hrozujúce trendy v EÚ, hlavne čo sa týka útokov proti tlači. Vidíme znepokojujúce trendy, keď ide o zneužívanie duševného zdravia v Európskej únii. Ak eh, chceme, aby naša váha a meno v oblasti ľudských práv bolo čisté, musíme sa vyhnúť aplikovaniu dvojakého metra. Ďakujeme pekne, pán kolega Donský. Teraz ešte na záver k otázkam dátumov. Situácia je taká, že e, sa bude prejednávať e, e, správa spravodajkyne 30. septembra, potom sa bude prejednávať 25. až 26. októbra druhýkrát a máme v pláne aby sa e, rokovalo a hlasovalo o tejto správe Bory AFET 9. novembra. A potom e, sa táto správa by sa dostala e, v decembri na plenárku a myslím si, že máme dosť dobré porozumenie s vysokou predstaviteľkou a s komisiou a medzi parlamentom v tom, že minimálne dvakrát ročne je potrebné sa venovať um, v pléne výhradne otázkam e, ľudských práv. Isté, že e, dôležité prvky v tejto súvislosti sú aj otázky, ktoré sa týkajú Sacharovej ceny. Teda nepochybne budeme mm, mať veľmi zaujímavú príležitosť e, zhromaždiť tieto otázky a možno poňať to tak širšie, tak aby aj vysoká predstaviteľka bola prítomná pri týchto rozprávach. Podľa mňa nemecká predstaviteľka sa skutočne chce eh, angažovať, eh, chce rokovať o otázkach eh, dodržovania ľudských práv aj s Európskym parlamentom. Teraz môžeme skonštatovať, že keď sa zamýšľate nad tým, aké možnosti zmeny budete zapracovávať do vašej správy, môžete si zaznamenať, že ten dátum bude 17. október medzi týmito dvoma správami, o ktorých sa bude rokovať. Teraz, vážení kolegovia, ďalší prítomní, um, prejdeme k veľmi zaujímavej téme, k bodu 5. Je to výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v juhovýchodnej Ázii. Budeme hovoriť o situácii v štyroch krajinách, vo Vietname, v Kambodži, v Laose a v Tajsku je skutočne vynimočné. E, to zvláštne, že máme tak málo času na tak mnoho krajín a na ich situáciu, ale možno by sa nám podarilo získať aspoň taký nejaký všeobecnejší pohľad bez hľadu na to, ehm, isté, že si musíme uvedomiť, že tieto krajiny sú veľmi odlišné. Jednoducho tu môžu zazniť myšlienky, ktorým sa neskôr budeme môcť vrátiť a hovoriť o nich podrobnejšie. Rada by som privítala hostí v našich radoch. Máme tu z Vietnamu eh, eh, členov hnutia Batna a eh, toto hnutie bolo vyhnané z Vietnamu. Tu vzadu sedíte, srdečne vás vítame. Ešte pred samotnou diskusiou by som rada spomenula, že v Európskom parlamente sme sa venovali nedávno konkrétnym otázkam, ktoré sa týkali ľudských práv v týchto krajinách. V Thajsku e, došlo k nepokojom, k násiliu, k konfliktom a taktiež e, k, e, k výnimočnému Mm, užitiu legislatívy v oblasti bezpečnosti. Ďalej e, nedávno vo Vietname e, došlo tiež k ohrozeniu e, slobody náboženského vyznania. Ďalej v Kambodži došlo k násilnostiam, ktoré výrazne ohrozili bezpečnosť tejto krajiny. A taktiež sme sa venovali aj tomu, že Medzinárodný trestný súd veľmi pomaly postupuje v otázke, ktorá sa týka Kambodže a ďalej v súvislosti s Tajskom a Laosom sme sa venovali situácii e, ľudí z Nutia Hmong a ich násilnému návratu z Tajska do Laosu. Teda týmto otázkam sme sa venovali nedávno. E, je mi veľkou cťou a veľkým potešením privítať eh, doktorku Sophie Richardson, ktorá eh, už medzi nami bola. A z, niektorí z nás sa s ňou stretli vo Washingtone na našej delegácii. Pani eh, Richardson je zástupkyňou organizácie Human Rights Watch, je riaditeľkou pre otázky Ázie. E, Srdečne vás vítame a žiadame, aby ste e, predniesli krátky prehľad tým otázkam, o ktorých budeme hovoriť. Máme dosť málo času, e, budem musieť byť veľmi prísna, čo sa týka rečnického času. Nech sa páči, zhruba 10 minút dávam vám Sophie Richardson. 10 minút. Thank you very much. Ďakujem eh, veľmi pekne tomuto podvýboru, najmä pani predsedničku, za to, že ste ma dnes pozvali. Ďakujem pekne eh, parlamentu za to, že sa stále eh, venujete situácii v týchto krajinách a ďakujem vám pekne za uznesenie ohľadom Severnej Koreje. To je veľmi dôležité. Pokúsim sa venovať týmto štyrom krajinám za 10 minút. Kambodža. Hlavná vec, ktorá nás znepokojuje, je epidémia, nasilné vyhanianie E, fyzické útoky a prenasledovanie e, ochrancov ľudských práv e, vrátania opozičných politikov a novinárov, zákaz pokojných protestov, bezstretnosť a takmer plná nezodpovednosť pred verejnosťou vládnych úradníkov. Sústredím sa e, na najdôležitejšie tómy, témy, najmä otázka spravodlivosti, čo sa týka obetí hnutia e, červených mierov. V súčasnosti e, Medzinárodný tribunál je pod vplyvom politických vplyvov. Prednedávnom bol prepustený právnik E, tento tribunál neurobil žiadny pokrok pri e, riešení správ o korupcii, ktoré podkopáva e, dôveryhodnosť tohto tribunálu. Taktiež premiér veľmi zasahuje do činnosti tribunálu a neumožňuje obyvateľom Kambodže dostať, dožívať sa spravodlivosti. Nazdávame sa, že medzinárodná pomoc bude užitočná, bo v tom prípade keď e, medzinárodné spoločenstvo zostane kriticky naladené, nemá zmysel poskytovať verejné prostriedky, pokiaľ sa neuskutočnia konkrétne reformy alebo sa nezrealizujú presne e, kontrolované projekty. Otázka ochrany e, utečencov v Kambodži. Máme žiadateľov azyl z Vietnamu, Laosu a niektorých ďalších krajín, ktorých násilne vracajú späť a vystavujú riziku prenasledovania Napríklad e, v Číne v decembri, do Číny boli vrátení utečenci v decembri 2009 a to je zjavné porušenie dohovoru OSN a príslušného protokolu a dohovoru e, mm, OSN proti mučeniu. Títo dokumenty boli podpísané aj Kambodžou. Vláda Kambodže taktiež v decembri 2009 prijela ustanovenie, ktoré podľa nás e, neozrkadľujú definíciu utečencov z dohovoru a nezabezpečuje dostatočnú ochranu, taktiež neplní ďalšie záväzky Kambodže ako signatára dohovoru. Zdávame sa, že otázka určenia e, e, statusu utečencov nemusí zostať výlučne v rukách vlády Kambodže, že vládne uznesenia musí byť e, prepracované a otázkou ochrany e, utečencov nemôžeme ponechať iba na e, kambožskú vládu. A teraz veľmi rýchlo k otázke Laosov. No, nejaký čas sme ušetrili. Ja vám poskytnem niekoľko minút na viac, pretože máte naozaj takmer nemožnú úlohu pred sebou. Ďakujem pekne. Ďakujem, že rešpektujete aj moje ľudské práva. Takže e, veľmi všeobecne laoská vláda e, e, veľmi obmedzuje zhromažďovanie, slobodu vyjadrovania, politické práva. Požiadali ste ma, aby som sa dnes viedrila k utečencom Hmong, E, ktoré boli vyhostené do Tajska v decembri 2009. Tu máme tri skupiny. E, máme 158 kangonov, ktorí e, vzbudzujú určité obavy. Majú ponuky z Kanady, Holandska a OSN. Taktiež existujú chmonkovia z inej etnickej skupiny ale podľa Tajlandu e, majú viac ako 800 e, ľudí, e, ktorí si zaslúžia ochranu a existuje asi 200 100 osôb, ktorí neboli vrátené do Laosu. Očakávame, že aj tam vzniknú problémy ochrany. Organizácie pre ľudské práva odsudzujú Tajland za takéto zaobchádzanie e, a najmä v súvislosti s e, využívaním e, násilia alebo hrozby násilia, keď ich na nákladných autách vyvážali do Laosu od decembru. Väčšina týchto ľudí bola násilne presídlená. Ospravedlňujem sa predstaviteľom Laosa za to, že zle vyjadrujem tieto názvy v týchto mm, táboroch. E, donedávna nebola žiadna e, e, elektrina, nebola, neboli žiadne hygienické zariadenia, veľmi zlé podmienky na vzdelávanie. Miestni obyvateľia ich tiež prenasledovali, pretože boli proti ich návratu táto oblasť je veľmi vzdialená. Predstaviteľa eh, masov komunikačných prostriedkov eh, nemajú tam prístup a eh, to bráni komunikáciu obyvateľov týchto táborov a komplikuje sledovanie tejto situácie. Taktiež vláda uvalila zákaz vychádzania na túto skupinu potom, ako niektorí jednotlivci sa vrátili do Tajska. vláda vyhlasila, že im umožňuje opúšťať e, tento tábor, taktiež e, e, vláda nesplňala svoje sľuby umožniť medzinárodnému spoločenstvu prístup k týmto ľuďom a umožniť im presídlenie. Návštevy tábora boli mimoriadne obmedzené. Dnes ráno sme veľmi podrobne hovorili s niektorými predstaviteľmi eh, Senátu Spojených štátov, ktorí navštívili eh, Laos a snažili sa dostať do tohto eh, tábora a neumožnili im to tak, ako si to predstavovali. Mm, neumožnili im rozprávať sa s predstaviteľmi tejto menšiny. A neumožnili im e, stráviť dostatok času s predstaviteľmi amerického veľvyslanectva. Takmer dve tretiny e, tejto skupiny e, utekli do Tajska. Opätovne sa e, zaregistrovali v agentúre OSN a dostali určitú podporu. Ale tajská vláda neumožňuje týmto ľuďom, ktorí sa vrátili z Laosu, dostať povolenie na opustenie krajiny ide o potrebu e, zabezpečiť slobodu pohybu e, týmto ľuďom, aby mohli e, sa slobodne pohybovať v Laose alebo odísť umožniť im prístup medzinárodným humanitným organizáciám. Treba zabezpečiť ochranu ich práv a predísť ich prenasledovaniam, zrušiť zakaz vychádzania a umožniť e, prístup k ním e, organizácie pre utečencov OSN a predstaviteľom veľvyslanectva. Taktiež boli by sme radi, keby laoská vláda riešila e, zásadné otázky pre nasledovanie tejto menšiny, ktorá ich nutí utekať. Taktiež tajská vláda by mala dať dostatok povolení, udeliť dostatok povolení, aby tí jednotlivci, ktorí sa to práve mohli opustiť Laos v Tajsku naozaj sa zhoršuje situácia e, v otázke ochrany utečencov a to spôsobuje problémy nie len pre Laos aj ostatné štáty. A teraz e, samotné Tajsko veľmi nás znepokojuje e, predlženie vynimočného stavu o tri mesiace v Bangkoku a ďalších provinciách napriek tomu, že vláda vyhlásila, že situácia sa normalizuje. E, rozhodnutie vlády e, pozastavuje e, základné záruky dodržania ľudských práv podľa ústavy. Vláda tvrdí, že súčasná situácia ohrozuje samotný štát. Treba spomenúť konkrétnejšie, konkrétnejšie títo obmedzenia, ako napríklad zadržovanie bez vznesenia obvinení použitie neoficiálnych zadržovacích zariadení, nedostatočné záruky, ktoré by prechádzali zneužívaniu e, počas zadržania, e, e, ďalej rozšírenie imunity pre ľudí, ktorí zneužili svoje právo počas výnimočného stavu, viaceré e, strany konflikty e, e, sa dopustili porušení ľudských práv, stovky politikov, bývalých úradníkov, predstaviteľov z podnikateľskej sféry boli volané do špeciálnych stredísk na riešenie výjimočného stavu. Mohli by ste hovoriť, prosím vás, trošku pomalšie? Dostali sme znepokojúce správy o tom, že novinári, fotografii a dobrovoľníci e, z, e, z zdravotníckých organizácií e, sa museli dostaviť na vypočutie potom, ako oznámili zneužitie ľudských práv, taktiež vojenské tábory, ktoré podľa tajských zákonov nie sú príslušnými zadržovacími strediskami, sa použili na účely zadržovania osôb Nemáme presné e, e, počty zadržovaných a o tom nevedia ani ich rodiny, ani e, organizácie ľudských, pre ľudské práva. Máme viacero odporúčania, napríklad, aby vláda okamžite zverejnila informácie o tom, koľko ľudí je zadržovaných od 7. apríla, aby uvedli ich mena, status, miesta, kde sú zadržované a aby zabezpečili im prístup k právnikom a rodinným príslušníkom. Chválime snahu tajskej vlády vytvoriť e, komisiu, ktorá by mala presvetliť e, e, zneužitia, ku ktorým došlo od apríla a sme radi, že respektovaní jednotlivci ako uznávaní právnici sa zúčastnia tejto komisie, ale nás znepokojuje situácia v súvislosti s tým, že chýbajú tam e, e, nezávislé medzinárodné organizácie. Podľa nás e, je treba odstraniť obmedzenie na činnosť masových komunikačných prostriedkov, treba zrušiť zákaz vychádzania v nemočný stav a mm, zabezpečiť rovnaké práva pre všetkých výnimočný stav v Južnom Tajsku e, platí od e, roku 2005. Všetky tieto obmedzenia, ktoré som práve popísala, sú na dennom poriadku v Južnom Tajsku. Vláda to e, vysvetľuje tým, že bojuje proti separatistom, ale odvtedy organizácia Human Rights Watch zdokumentovala viaceré prípady vážnych zneužití zo strany bezpečnostných zložiek, vrátanie umrtí, zajetí E, mučenia a zmiznutie osôb. Napríklad e, armáda e, zdržala koncom maja členov poslaneckých skupín, ktorí potom zomreli a vyvstala otázka, či armáda nemúči. Napríklad umrtie tohto Sulemana je prvým prípadom od roku 2000 8 v tom prípade došlo e, k umúčeniu do smrti e, v armádnej základni. Medzinárodný tlak a vnútorný tlak v tom čase e, prinútil vrchného veliteľa armády, aby slúbil, že všetci zodpovední budú potrestaní. Avšak nedošlo k žiadnemu pokroku z hľadiska trestného stíhania akýchkoľvek vojakov, ktorí E, boli zaplatené do tohto prípadu alebo do iných prípadov porušených ľudských práv zo strany bezpečnostných zložiek Tajska. Napríklad v roku 2007 a 2008 boli e, veľmi neslávne známe operácie. E, jediná možnosť, ako vyriešiť tieto dlhodobé nedostatky v Južnom Tajsku, je roz, skoncovať s bezstretnosťou. Nie je možné akceptovať s tým, že ľudia budú bezstresne zabíjať sa navzájom. Je to otvorený konflikt. Vláda má právo moc, aby vyriešila tieto situácie, ak sa preto rozhodne. V otázke utečencov a migrantov ktorý, na ktorých pripadá asi 6 e, e, HDP, Tajska. Ide o veľkú skupinu e, ľudí. E, Human Rights Watch začiatkom tohto roku e, zverejnila podrobnú správu ohľadom zneužitia asi 800 tisíc migrantov z Birmy, Kambodži a Laosu. Títo migranti častokrát boli zbijaní sexuálne zneužití, s nimi sa obchodovala a napokon násilne ich vyhostiovali z krajiny 1. marcu tohto roku všetci migranti e, museli sa zaregistrovať alebo museli byť vyhostení. E, to ich e, vystavovalo násilnostiam alebo vyhosteniu v krajine, kde vládnu násilnické režimy odporúčame pozostaviť takéto deportácie a ľudia, ktorí majú dôveryhodné nároky, ale že ich budú prenasledovať, musia byť postupení príslušným agentúram a e, musí sa rozbehnúť proces e, udelenia azylu. Tajská vláda mala by spolupracovať s osobitným predstaviteľom OSN, aby e, navrhla zmeny v legislatíne v otázke migrantov treba poznamenať, že odkedy e, e, Tajsko je e, členom Rady OSN pre ľudské práva a očakávame, že praktické postupy budú v súlade s medzinárodnými štandardmi a napokon Vietnam. Vo všeobecne sa nazdávame, že pred zjazdom komunistickej strany v januári budúceho roku vláda zintenzívnila prenasledovanie opozície s tým, aby potlačila nepokoje a e, sprísnila e, obmedzenie e, šírenia informácie, zaistuje členov protestného hnutia právnikov, šíria sa útoky na sajty, ktoré kritizujú vládu, dochádza ku konfiškácii majetku cirkví, E, sú útoky aj proti environmentalistom, ktorí sú proti určitým druhom ťažby. E, vláda zakázala nezávislé odbory, e, skupiny pre ľudské práva, práva opozičné strany. V týchto podmienkach veľmi silné politické represie. Ľudia, ktorí sa vnímajú ako oponenty strany, sa dostávajú do väzenia a taktiež všade dochádza k múčeniu policajný, na policajných staniciach, najmä počas vypočutia. Osoby nemajú prístup e, k e, právnikom, e, rodinným príslušníkom, častokrát predstúpi pred súd bez pomoci právnikov, súdne pojednovanie nesplňa medzinárodné normy a dostali sa do väzenia e, v rámci bezných e, obvinenia ako protivládna propaganda alebo zneužitie slobody. Pokiaľ ide o náboženskú slobodu, nazdávame sa, že situácia sa zhoršuje. Naďalej sa zhoršuje. Šťastie, pretože e, vietnamská vláda tvrdí, že sloboda vierovýznania podlieha regulácii vlády a nie je imanentným právom obyvateľov vláda sa zameriava na náboženských predstaviteľov, najmä v prípade sporov ohľadom pôdy. Žiada, aby sa všetci podarili vládnym regulačným orgánom prenasledujú ľudí, ktorí sa dožadujú medzinárodne zaručených práv stále dochádza k e, násilným e, stretom. Niektoré z nich sú tragické. Napríklad e, ide o vyhostenie mnichov z kláštoru, pričom policia použila násilie, snažila sa potlačiť protesty katolíkov ohľadom konfiškácie majetku, došlo aj určitým zabitiem. Chcel by som spomenúť niekoľko konkrétnych prípadov, prípadov konkrétnych ľudí Napríklad eh, jeden eh, buddhista Fobandu Makidong v roku 2005 a 2006 12 eh, buddhistov boli zistených a boli uväznení, boli obvinení z porušenia verejného poriadku. Snažili sa pokojne protestovať proti potlačeniu svoj, svojho náboženstva títo budisti e, vyhlasili e, e, hladovku. v auguste 2005 dvaja budisti sa pokúsili o samo zapálenie. Vláda použila slzotvorný plyn, aby rozohnala pokojnú demonstráciu a získal niekoľko slôb. Teraz odpekoval 7-ročný E, trest e, a slobodený z porušenia verejného poriadku. Zrejme poznáte prípad e, otca Van Van Lee, ktorý sa dostal do väzenia z politických a náboženských dôvodov ako ochránca ľudských práv a demokracie odpikoval trest viac ako 17, 15 rokov. V roku 2007 dostal ďalší trest odnete slobody a bol vinený z šírenia protivládnej propagandy. E, začiatkom tohto roku bol e, dočasne prepustený zo zdravotných dôvodov s tým, že sa musí vrátiť do väzenia, keď sa e, jeho zdravotná situácia zlepší na priek hrozby opätovného zaistenia zverejnil viaceré vyhlásenie o prenasledovaní a mučení odporcov vlády bude sa musieť vrátiť do väzenia, aby odpíkal zvyšok svojho trestu. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament spomenul tento prípad, aby vyjadril protest proti návratu e, tohto človeka do väzenia. A dúfame, že to umožní e, e, mu vyhnúť sa mučeniu. Niekoľko odporúčaní. Chceli by sme zabezpečiť aktívnu podporu aktivistom pre ľudské práva, a aby sme sa sústredovali nie na jednotlivé prípady, ale na aj všeobecné e, represálie ako obmedzenie e, voľnému e, spokojnému zhromažďovaniu, slobode vyjadrovania a uväzneniu aktivistov. Treba zabezpečiť, aby všetky stretnutia s oficiálnymi predstaviteľmi spomínali aspoň jeden prípad ľudských práv, alebo demokracie. Nie týka sa to iba diplomatov, ktorí sa špecializujú pre ľudské práva a myslím si, že všetci poslanci sa môžu tomu venovať. V rámci dialogu s e, vietnamskou vládou treba spomínať jasne e, a spomínať aj časové e, rámce zabezpečenie slobody vyjadrenia treba e, žiadať zmeny v trestnom práve e, e, Vietnamu, najmä všeobecné ustanovenie ohľadom štátnej bezpečnosti. Treba tlačiť na Vietnam, aby obmedzil používanie internetu a treba tlačiť Vietnam, aby pozval speciálneho spravodajcu OSN a nezávislé organizácie pre ľudské práva, aby navštívili Vietnam a pripravili odporúčania v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka Richardson. E, spomenuli ste skutočne veľmi mnoho informácií za tak krátky čas a teraz e, máme možnosť vypočuť si, e, čo nám k tomu povedia veľvyslanci týchto štyroch krajín v tejto situácii. Je mi veľkou cťou privítať najskôr veľvyslanca písaná Manavpata, ktorý zastupuje Thajsko z veľvyslanectva. Včera sme sa stretli medzi štyrmi očami, hovorili by sme o e, to, tomto vynimočnom e, práve, legislatíve a o tom, ako je možné mm, skombinovať e, aplikovanie osobných slobôd aj fungovanie princípov právneho štátu. Nech sa páči, máte slovo, pán veľvyslanec. Madame Chairperson, members... Pani predsednička, členovia podvýboru, dámy a páni, som vám veľmi vďačný za túto príležitosť podať vám aktuálne informácie o mm, nedávnom politickom vývoji v Taliansku, o mm, uznesení Európskeho parlamentu o Tajsku a o troch e, vyhláseniach vysokej predstaviteľky baronky Aštenovej e, sú svedectvom priateľstva konstruktívneho prístupu EÚ voči Tajsku. Počas e, minulých rokov e, demokracia a právny štát v Tajsku e, bol prešiel vážnymi previerkami. Na jednej strane vláda musí dodržovať ústavné práva protestujúcich na ich právo vyjadrenia, ale na druhej strane musí tiež zabezpečiť poriadok a právny štát, keď bolo ohrozená verejná bezpečnosť. Hoci to e, robila e, čo e, najobmedzenejšie, e, na každú stratu života ľutieme. Situácia v Tajsku teraz sa vrátila späť do normálnosti, hoci um, tie predbežné opatrenia stále sú potrebné, aby sme zabránili e, opätovnému násiliu. E, dovolte mi zvorazniť e, pár nasledujúcich e, bodov od začiatku vládny prístup, ktorý bol prijatý e, pre riešenie protestujúcich, e, bol taký, aby sme sa vyhli konfrontácie, zdržali sa nasilie, aby sme umožnili všetkým stranám plne vykonovať svoje e, práva a slobody podľa právneho štátu a ústavy. Keď e, protestujúci e, opäť e, začal organizovať svoje politické zhromaždenia v marci, tak začalo to mierovo a žiadali rozpustenie parlamentu. Po 10. apríli sa stalo jasné, že politické zhromaždenia neboli už mierové. A niekoľko ozbrojených infiltro, infiltrovaných e, ľudí používalo smrteľné zbranie e, a bolo potrebné prijať e, kroky, aby sme znovu nastolili právo a poriadok, aby sme chránili životy ľudí a tiež viaceré veľvyslanectvá v rámci cestného plánu premiér navrhol zriadenie nezávislej vyšetrovacej komisie ehm, dva týždne pred ehm, krvavým stretom 19. mája. Profesor ehm, doktor Domikman, ktorý je rešpektovaný právnik, bol menovaný ako predseda nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorý spustil proces vyšetrovania s tým, že sa stretol s niektorými e, vodcami protestujúcich a e, členovia zahrňajú aktivistov ľudských práv, politických e, vedcov a redaktorov novín a psychiatrov. Vo svojej práci doktor Komi dostal uistenia, že jeho komisia bude zachovať zásady nezávislosti, čestnosti, transparentnosti a spravodlivosti. Jeho mandát je založený na hľadaní pravdy a predchádzanie konfliktu. Komisia chce dokončiť e, svoju prácu o dva roky a verejnosť bude informovaná o pokroku, aby um, mohli tiež dávať svoje príspevky do práce komisie. Dúfame, že aj ehm, miestne, aj zahraničné médiá tiež poskytnú spoluprácu, keďže neboli zapojené do konfliktu a majú e, užitočné fakty zozbierané. Táto komisia predpokladá, že vyšetrovanie v niektorých otázkach môže vyžadovať zahraničných expertov a preto je tu možnosť e, využívania niektorého e, zoznamu expertov OSN na ich zozname. Hoci to neznamená, že OSN bude zapojená do práce komisie. Zároveň e, Národná komisia pre ľudské práva a Národná komisia proti korupcii, čo sú nezávislé ústavné orgány, tiež vykonávajú svoje vlastné vyšetrovania. Predseda vlády povedal niekoľkokrát, že e, vláda poskytne úplnú spoluprácu a je zodpovedná za svoje kroky. Vláda tiež e, dobre chápe starosti o mm, e, vyvolanie staného práva v Tajsku. No, stané právo v svojej povahy nie je nezvyčajné aj v zavedených demokraciách na základe e, zhodnotenia situácie doteraz e, používanie stavného práva je e, zatiaľ nutné, ale má len obmedzené pokrytie. 6. júla 2010 tajská vláda už stiahla e, použitie stavného práva v 5 z 24 provincií a orgány ubezpečili, že toto právo nebude v platnosti dlhšie ako je nutné pre zabezpečenie bezpečnosti ľudí bežných ľudí a podnikov v týchto provinciách, vrátane Bankoka, eh, ktorí týmto nie sú eh, postihnutí. Dovolte mi povedať niečo o tajskej politike o ľudských právach. Pán veľvyslanec, prepasím, možno budete musieť eh, zhutniť vašu správu, lebo ináč budem mať problém, nebudem môcť dať viac času vám ako vašim partnerom z iných krajín. Takže mohli by ste zhutniť e, vaše vyjadrenie, lebo my e, si preskúmame e, vašu písomnú správu. No. Ja som už prekročil 5 minút, takže je v mojom záujme to skončiť teraz a potom ja um, sa vystúpim v diskusii. So, um, that... Pán veľvyslanec, ste veľmi štedré, ja si to cením, ďakujem pekne za vaše vyjadrenie a vrátime sa k tejto časti diskusie. Je to uh, moje potešenie, že môžem e, vycovať pán Fan Dikimans a pán Wuthai, Wutanhai, ktorí zastupujú vládu Vietnamu. Máte 5 minút. Vážená pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu z podvýboru pre ľudské práva, dámy a páni, e, vietnamská vláda súhlasí s vyhodnotením v nedávnej správe, ktorú vypracovala delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami, krajinami v východnej Ázii po ich navštíve Vietnamu v marci 2010. Uvádzajú sa tam rozporuplnosti v názoroch medzi Národným zhromaždením Európskym parlamentom. Chceme sa naďalej podielať na príprave v eh, košerného dialogu. V tomto duchu by som rada ocenila to, že ste ma pozvali na túto výmenu názorov, ktorá nám dáva príležitosť eh, predniesť eh, členom podvýboru informácie z prvej ruky o Vietname, pani predsednička. Ak dovolíte, rada by som spomenula eh, niečo, čo sa podalo dosiahnuť Vietnamu za posledné mesiace. Čelíme mnohým výzvam hospodárskej finančnej krízy. E, napriek tomu vietnamské hospodárstvo e, sa zotavuje e, výškou rastu 5,8 za posledných mesiacov a 5,7 za prvé mesiace roku 2010 viac ako 300 tisíc pracovných miest nových sme vytvorili v oblasti legislatívy na 7. E, schôdzi 12. národného zhromaždenia sa hovorilo o 20 e, zákonoch, napríklad zákon o, zákon o ľuďoch s postihnutím, ďalej zákon o ochrane životného prostredia, zákon o ochrane spotrebiteľov a ďalšie zákony v oblasti náboženstva E, viacero činností prebieha v celej krajine. Napríklad e, katolícka cirkev e, organizuje ceremonie s účasťou 10 tisícov katolíkov a zástupcov Vatikánu. Ďalej, buddhistické ceremonie, ktoré sa rozhodujú po celej krajine od 27. júla až do 2. augusta 2010. A tento rok sa uskutoční v Hanoji 6. buddhistický summit v koncom roka 2010. Ďalej podujatie o etnických menšinách sa pripravuje v maji 2010 úplne prvý národný kongres všetkých etnických menšín vo Vietname sa bol zorganizovaný. Bolo tam viac ako 300 tisíc účastníkov a okrem toho sa nám podarilo dosiahnuť aj mnoho ďalších vecí, vážení poslanci vážne členovia tohto podvýboru. Eh, je však politovanie hodné, že informácie, ktoré dostávate o situácii v oblasti ľudských práv, buď vo forme oznámení od eh, mimoriadného eh, spravodajcu OSN, poskytujú jednotlivci alebo organizácie, ktoré neposkytujú správne informácie, sú skonštruované s cieľom pošpiniť Vietnam. Dovolte mi uviezť niekoľko príkladov Poprvé, na rozdiel od nesprávnej informácie, ktorá hovorí o tom, že Vietnam zamietol zareagovať na mnoho odporúčaní, e, ktoré boli schválené e, na zasadnutí OSN minulý rok. E, Vietnam prezentoval svoju správu Rade OSN a Vietnam bol spokojný so svojimi výsledkami v úsilí v oblasti obhajoby ľudských práv. Získali sme 123 odporúčaní, z ktorých sme prijali takmer 100 odporúčaní, to je viac ako 75 odporúčaní. Veľká miera členov, medzi členmi OSN je však mnoho štátov, Eh, aj z radou účastných štátov EÚ, ktoré eh, aj iba zhruba 40 odporúčaní. To znamená, že Vietnam chce naďalej pokračovať svojom úsilí zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv. Teraz máme konkrétne plány na, na implementáciu týchto odporúčaní. Napríklad zastali sme pozvánky šiestim mimoriadným spravodajcom eh, pre ľudské práva z pôdy OSN a minulý týždeň a tento týždeň organizujeme návštevu nezávislých odborníkov pre otázky menší na ďalej ďalšia návšteva nezávislých odborníkov o otázke ľudských práv a extrémnej chudoby. Chceme naďalej viesť dialog o ľudských právach aj s Európskou úniou, s USA, Austráliou, Švačiarskom a Norskom. Okrem toho sa zúčastňujeme aktívne činnosti medzivládnej komisie pre ľudské práva ako predseda v roku 2010. Po druhé, sloboda informácií v médií, ďalej internetu sa dodržiava v plnej miere vo Vietname. Média vo Vietname e, sú fórom e, vyjadrovania názorov organizácií aj jednotlivcov e, a sledujeme e, implementáciu a dodržiavanie legislatívy zo strany štátu, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, tak ako sa uvádza v správe ITU. Vietnam bol z jednou z krajín, kde bola vysoká miera využívania informačných technológií sme e, jednou z piatich krajín, kde je pokrytie internetu skutočne veľmi široké. Dúfame, že táto možnosť vyjadrovať svoje názory na internete e, hovorí o tom, že nedochádza k kontrole, k monitorovaniu e, toku informácií vo Vietname, pretože ak by bolo, nie, nezaznamenali by sme takýto živý rozvoj. Okrem toho, Vietnam je viac náboženským štátom. Máme 25 tisíc 000 náboženských e, miest e, v máji 2009, keď pán Michael Louis Kromatis, e, ktorý je podpredsedom Medzinárodného výboru OSN pre náboženstvo uviedol, že sloboda náboženstva a vierovýznania vo Vietname zaznamenala obrovský pokrok. Uskutočnili sa podujatia na na miestach náboženského uctievania a prepašte, pani veľvyslankyňa, musím vás prerušiť. Už iba veta, prosím, jedna veta. Informácie o tom, že Vietnam potláča vykonávanie, aplikovanie slobôd, náboženských slobôd, nie je správna, pani predsednička vzťah medzi Vietnamom a Európskou úniou sa vylepšuje, je tam mnoho pozitívnych faktorov, Dúfame, že e, tento častý dialóg a výmena názorov mala prebiehať medzi viacerými inštitúciami na oboch stranách, aby sme predišli nedorozumeniu a nesprávnym informáciám. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, pani predvyslankyňa. Isté, že ak sa domnievate, že e, sme získali nesprávne informácie, Možno e, by ste nás mohli verejne opraviť v týchto informáciách. Vždy veľmi ochotne zmeníme informácie, ktoré máme k dispozícii, ale skutočne sme veľmi znepokojení, e, čo sa týka slobody náboženského vierovýznania aj situácie tých, ktorí vyjadrujú kritiku a svoje názory voči vláde. Vnímame to s veľkým znepokojením to, ako Vietnam reaguje na e, tieto udalosti, ale vrátime sa k týmto otázkam diskusii. diskusii teda teraz je mi potešením e, dať slovo veľvyslancovi Kambodže, pánovi Ngong Sakalovi. Nech sa páči na 5 minút. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, a ďakujem členom podvýboru, vážené dámy a páni. Chcel by som povedať niekoľko všeobecných slov o situácii s ľudskými právami v Kambodži Kambodža je demokratickou spoločnosťou s viacerými krajinami a ľudské práva a demokracia sú zaručené v ústave z roku 1993. Ústava uznáva slobodu vyjadrenia sa a ďalšie základné práva od roku 1993. Situácia s demokraciou a ľudskými právami sa eh, nepretržite zlepšovala. V súčasnosti v Kambodži existuje tisícky e, organizácií občianskej spoločnosti, máme slobodnú tlač, e, odbory. Kambodža má minimálne 11 organizácií pre ľudské práva, vrátanie NDRA, a máme predstaviteľa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Otázky slobody tlače máme 700 Mm, novín a mm, e, časopisov 40 rozhostaní z 7 televíznych e, kanálov. Obyvateľe majú prístup aj k CNN a ďalším medzinárodným e, televíznym stanicám. Pokiaľ ide o šírenie informácií, je to v súlade s zákonom a požiadavkami dočasného úradu SN e, e, e, a v súlade článkami 61, 62 a 63 príslušného dokumentu. V každej demokratickej spoločnosti právny štát má zásadný význam, najmä pri zabezpečení rešpektovania a ochrany ľudskej dôstojnosti. Sloboda vyjadrovania sa nie je absolútna neumožňuje eh, eh, poškodzovanie dobrej povesti iných osôb. Najmä nie je možné eh, opätovne mm, pripúšťať dezinformačné kampanie. A to znamená, že rešpektovanie ľudských práv musí byť v súlade so zákonom. Kambodža má príslušná zákon, legislatívu z roku 2010, ktorá určuje režim vlastníctva nehnuteľnosti pozemkov a zaručuje e, e, práva vlastníctva k e, pôde a používa sa pre riešenie sporov. Bol zriadený príslušný súd, súd pri, pre riešenie sporov o pôdu. Kambodská vláda má politiku poskytovania pozemkov bezemkom vo výške viac ako 4 tisíc hektárov Máme ešte e, väčšie pozemky v iných provinciách v Kambodži, však existujú ľudia, ktorí e, napríklad využívajú e, verejné priestranstva na účely obchodovania. Existujú profesionálni skvotery, ktorí žiadajú vyplatu kompenzácie a potom obsadzujú ďalšie verejné priestory. A preto naša vláda je E, určená e, e, bezobezpečujúcim nové bydlisko a vyplácať kompenzácie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som, chcel by som vás informovať, že špeciálny spravodajca OSN práve sa vrátil z 10-dňovej návštevy v našej krajine. Počas svojej návštevy sa stretol s viacerými predstaviteľmi vlády a, a občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Thank you, ambassador. Ďakujem pekne, pán predseda. It's my pleasure to invite uh, Mr. Timon. Ďakujem pekne, uh, pán veľvyslanec. A teraz pán Timon z mene Európskej komisie. Poprosíme vás, uh, niekoľko, aby ste povedali niekoľko slov ohľadom uh, vášho stanoviska situácii s ľudskými právami. Takže pán Timons. Vážená pani predsedníčka, ďakujem veľmi pekne za slovo. Niekoľko e, všeobecných poznámok o situácii s ľudskými právami v juhovýchodnej Ázii, tak ako to vníma Európska komisia. A o tom by som odovzdal slovo, ak dovolíte, kolegom, ktorí majú e, e konkrétne vo svojej pôsobnosti e, vzťahy s, e, s týmito krajinami. Vo všeobecnosti by som chcel uviesť a je dôležité eh, si uvedomiť, že máme bilaterálne štruktúry s viacerými krajinami, konkrétne s Vietnamom, Kambodžou a Laosom. A v rámci týchto štruktúr pravidelne diskutujeme o ľudských právach. Je tiež eh, dôležité, aby sme v tejto súvislosti eh, si pripomenuli prednedávnom vytvorenú organizáciu ASEANu pre ľudské práva. E, táto organizácia už e, funguje. Prednedávnom sa e, zišla vo Vietname pod predsedníctvom vietnamského predstaviteľa schválila 5-ročný program a komisie je v kontakte so sekretariatom ASEANu a snažíme sa hľadať možnosti, aby sme poskytli podporu tejto e, práci, medzivládnej práci krajín ASEANu. Považujeme to za dôležité a angažujeme sa v tejto veci. Tiež vo všeobecnosti by bolo správne povedať, že vo všeobecnosti vo všetkých týchto krajinách existujú viaceré problémy. Sophie Richardson poukázala e, veľmi podrobne na niektoré z nich Myslím si však, e, že e, veľmi relevantné pre všetky krajiny sú problémy menšín, ďalšie otázky migrácia a utečencov. Obchodovanie s ľuďmi je veľkou výzvou, ďalej situácia žien a detí existujú e, e, e, rôzne, rôzne reštrikcie slobody vedenia a masovo-komunikačných prostriedkov, keď situácia nie je rovnaká vo všetkých krajinách. Existujú určité problémy s slobodou vyjad, vyjadrovania sa, slobodou prejavu, ale myslím si, že musíme to vnímať konkrétne pod jednotlivých krajín Existujú taktiež problémy v oblasti e, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv, najmä keď e, sa dívame na situáciu v oblasti e, vzdelávania alebo zdravotníctva. Nie je to vždy v súlode s požadovanými štandardmi podľa medzinárodných pravidel. Existujú aj všeobecné problémy, ktoré súvisia s fungovaním právneho systému tom zmysle, že e, podľa nás tento právny systém e, nie je až taký nezávislý, aký by mal byť. Nevždy je zabezpečený náležitý postup e, v rámci súdnych pojednovaní, či už s obrancami ľudských práv, alebo politickými aktivistami, alebo kýmkoľvek, kto sa dostane do systému súdnictva. A napokon Všetky krajiny majú problém eh, z hľadiska priestoru, ktoré má k dispozícii občianská spoločnosť. Eh, občianská spoločnosť sa vystavuje značným eh, tlakom a ľutujeme to, že mimovládne organizácie, ďalšie organizácie občianskej spoločnosti nemôžu pôsobiť tak slobodne a otvorene, ako by mali. A preto vyzývame všetky uvedené krajiny, aby použili nezmerlivý prístup, ústretový prístup pre takéto organizácie, čo je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj daných krajín, či už e, z politického alebo ekonomického hľadiska, najmä v strednodobej perspektíve. Napokon existuje problémy z hľadiska demokratického fungovania, mám na mysli demokratické voľby, a tu sme mali príležitosť v prípade Kambodže e, e, e, na základe pozvania vlády vystúpať ako pozorovateľa na voľbách. Naše správy boli šťastie kritické, i keď brali na vedomie aj dosiahnutý pokrok. V ostatných krajinách buď nie sú žiadne voľby, prípadne chýbajú demokratické voľby. A v Tajsku sme svedkami toho, že po nedávnych udalostiach a pri zachovaní eh, vynimočného stávu eh, v 18 provinciách a v Bangkoku stále platia obmedzenie, čo sa týka eh, občanských práv občanov. Čiže situácia je veľmi nejednoznačná. A chcel by som odozdať slovo Filipovi Amanosovi, ktorý je e, pod e, zastupcom vedúceho e, odboru e, pre juho východnú Áziu. Poprosím vás, aby ste sa vyjadrovali slučne. Deux mots simplement pour vous dire d'abord que nous partageons la des préoccupations qui ont Ďakujem pekne. Chcem len povedať na začiatok, že súhlasíme s tými obavami, ktoré sa týkajú situácie s ľudskými právami vo Vietname. Hlavne sa týka e, zatýkania a e, odsudzovania aktivistov obhajujúcich ľudské práva. Počuli sme o potlačení médií a o šikanovaní vodcov niektorých e, náboženských obcí a počuli sme pred pár mesiacmi, aké boli kroky Vietnamu na to, aby sa otvoril svetu za posledných pár rokov a prebieha dialog medzi EÚ a Vietnamom o ľudských právach a 25. júna bola schôdza v Hanoji a vietnamské orgány preukázali istú otvorenosť počas tohto dialogu a potvrdili návštevu istých e, osobitných e, spravodajcov z pracovných skupín e, v rámci OSN, ktorí boli pozvaní do krajiny. A bolo tu 35. výročie nezávislosti Vietnamu to bolo 2. septembra a budú uvoľnení, prepustení istí väzni pri tejto príležitosti a máme e, väzňov odsudených e, za slobodu prejavu a oni tiež budú mať prospekt z tejto amnestie. Otázky ľudských práv bude riešiť e, vietnamský predseda vlády, ktorý príde do Bruselu v oktobri na ďalšiu schôzu ASEM, na summit ASEM. A tiež máme dohodu o partnerstve a spolupráci s Vietnamom. A, a e, hovoríme, že nebude e, možné uzavrieť túto dohodu bez toho, aby Vietnam prijal e, osobitnú doložku o ľudských právach, aby e, a povedali sme veľmi jasne Vietnamu, že nemôžeme podpísať túto dohodu, pokiaľ nebudú súhlasiť s touto osobitnou doložkou o dodržiavaní ľudských práv. Vietnam teraz pripravuje ďalšiu schôdzu komunistickej strany. To bude budúci rok. A Videli sme, že viacerí poslanci Európskeho parlamentu budú v Hanoji v septembri. To sú členovia delegácie ASEAN a oni budú vyjadrovať svoje vlastné stanovisko v tejto veci a v týchto veciach všeobecne. Čo sa týka Laosu, máme veľké obavy o obmedzovaní slobody prejavu v tejto krajine a o tom, ako sa zaobchádza s spoločenstvom Hmong. Toto e, sú témy, ktoré riešime a hovorím o tom s e, laoskými predstaviteľmi a ďalší dialog bude prebiehať koncom roku a teraz by som dal slovo kolegovi, ktorý má na starosti Tajsko a Kambodžu. Ďakujem, pani predsednička. Microphone a little bit closer to you, yourself. Musíte si dať bližšie mikrofón. Ďakujem pekne, pani predsednička, ku Kambodži. Chcem povedať e, toľko, že máme zavedený dialog o otázkach e, týkajúcich sa ľudských práv Začiatkom septembra sme organizovali seminár o obhajcoch ľudských práv a máme dialog v spoločnom výbore a v podskupine, ktorá bude zasadať v oktobri. A všetky problémy, ktoré sa týkajú vzťahov medzi um, krajinami a vládami a ľudskými právmi v Kambodže sa tu diskutujú. Niektorí tiež spomínali súd s červenými kmermi už e, roky podporujeme tieto súdne procesy a doktorka Richardsonová spomenula problémy s korupciou, čo sa týka fungovania súdu. Aj my e, máme tieto obavy, no posúdili sme túto vec s OSN a zdá sa, že tento problém je už e, uspokojivo vyriešený. Čo sa týka riešenia otázky ľudských práv s členskými štátmi, tak sme zriadili mm, všeobecný mm, periodický prehľad a keď dospeje k tomu, tak e, uzavrieme správu o ľudských právach. Delegácia ASEAN išla do Vietnamu v a Kambodže v marci a správa, ktorú vydali, bude asi viesť k tomu, že mm, vláda príjme opatrenia, ktorá uznala, že sú isté problémy v niektorých oblastiach, osobitne v oblasti slobody prejavu. A budeme pracovať s vládou, ale aj s mimoštátnymi aktérmi vo Vietname a Kamoži. Tie sú veľmi aktívni, je tam viac ako tisíc mimovládnych organizácií, ktoré po období červených kmerov fungujú a umožňujú krajine postupovať smerom k demokracii a my ich v tomto procese podporujeme. Teraz stručne k Tajsku. Samozrejme, veľmi sme boli smutní e, z tých udalostí v apríli a v maji v tejto krajine. Katarína Štunová, vysoká predstaviteľka, urobila niekoľko vyhlásení k situácii v Tajsku a sme veľmi potešení, že vláda tam e, ide prijať e, isté opatrenia na podporu zmierenia a my podporujeme tento proces a bude konstruktívny aktívny dialog nielen so zapojením vlády, ale budeme hovoriť aj s opozičnými stranami a berieme na vedomie záväzky tajskej vlády, čo sa týka dodržiavania ľudských práv a vláda povedala, že rešpektovanie ľudských práv je jedna z jej priorít. Tajsko bude súčasťou UNSC a dúfame, že v rámci jej programu zahrnú všetky opatrenia, ktoré e, sú potrebné pre zaručenie slobody prejavu, pretože stále um, platia tieto núzové vyhlášky. A Spolu s Tajskom pripravujeme tiež e, tú univerzálnu periodickú hodnotiacu správu a môžem povedať niečo o utečencoch e, z národnosti Mong a my e, súhlasíme s týmito obavami a sme znepokojení a spolu s tajskou a laoskou vládou posudzujeme, ako prebieha repatriácia utečencov Mong a sme znepokojení z toho, že nie je možné naštíviť utečenecké tábory. Čo sa týka barmských e, utečencov, mm, rokujeme s tajskou vládou, aby sme našli e, dlhodobé riešenie prostredníctvom trvalo udržateľného rozvoja a nechceme len e, trpieť e, utečenské tábory v Tajsku pre barovských utečencov, ale chceme pracovať s tajskou vládou, aby sme zabezpečili e, udržateľnejší rozvoj v budúcnosti. Ďakujeme veľmi pekne všetkým trom zástupcom Európskej komisie. Ako sme videli, Európska komisia zdôrazňuje otázky ľudských práv vo vzťahoch medzi Európskou úniou a týmito krajinami, o ktorých práve hovoríme. Teraz by som rada dala možnosť kolegom, poslancom, aby sa vyjadrili, aby prednesli otázky. Prvou rečničkou bude pani Kiel Nielsen. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa rada sústredila na jeden konkrétny prípad. pani zastupkynia vietnamského veľvyslanectva možno spochybňuje moju informáciu, ale môžem vás ubezpečiť, že je to e, správna informácia. Ja poznám veľmi dobre tento prípad. E, ja pochádzam z západnej časti Francúzska a e, v mojom volebnom vode tento prípad všetci poznajú. Ide o mladého študenta, ktorý študuje už 5 rokov na Inštitúte národných vied v novinách sa o ňom často píše, má za sebou vynikajúcu akademickú kariéru, ukončil svoje štúdium po 5 rokoch e, e, s vynikajúcimi výsledkami. Veľmi ľahko by si našiel prácu vo Francúzsku, pretože je veľmi dobre kvalifikovaný, ale chce sa vrátiť do Vietnamu, pretože Vietnam miluje na to, aby slúžil vietnamskému obyvateľstvu žiaľ. Je jedným z blogerov pre demokraciu, mierových blogerov, pretože e, píše veci, ktoré píše vo svojom blogu. Bol zadržaný, uväznený, zatknutý 7. júla 2009 a bol odsúdený na 7 rokov uväznenia 20. januára tohto roka za to, že sa snažil zvrhnúť e, vládu v mojom regióne E, ktorý miluje Vietnam. Ja pochádzam z Renu, bola som zastupkyňou primátora Renu. Bolo to prvé mesto vo Francúzsku v roku 1992, ktoré e, prijalo e, delegáciu z Vietnamu a odvtedy máme veľmi živé partnerstvo s mestom Hue. Navštívila viackrát. Máme Vietnam veľmi radi. Lekári, učitelia, študenti, umelci pracujú, spolupracujú medzi týmito regiónmi. Máme Vietnam skutočne veľmi radi a nemáme dôvod eh, podnecovať protivietnamské názory, ale podporujeme tohto mladého muža, pretože nechápeme, prečo bol uväznený. Je to jeden prípad, žiaľ, nie však ojedineli e, Je ich viacero. Môžem vám prislúbiť, že tieto informácie sú pravdivé, ide o konkrétny prípad. E, nie je len sám tento mladý muž, je mnoho mladých Vietnamcov, ktorí milujú svoju krajinu a majú za sebou vynikajúce akademické výsledky v Európe a vracajú sa späť do Vietnamu, preto chcú, pretože chcú, aby sa táto krajina rozvíjala. Ďakujem. Ďakujeme. Isté, že veľmi nás šokovalo toto odsúdenie na toho mladého Vietnamca. Isté, že zastupkynia veľvyslanectva sa môže vyjadriť eh, k tomuto prípadu, ktorý pani Kill Nielsen veľmi dobre pozná z Francúzska. Eh, ďalším kolegom je pán Tanok. Ďakujem, pani predsednička. Eh, ja som dlhodobým kritikom porušovania ľudských práv v bývalej Indočíne so špeciálnym zameraním na dve krajiny Vietnam a Laos. Ja som mal tiež intenzívny kontakt s exilovou diasporou z týchto dvoch krajín, ktorí žijú teraz v Európe. Už dvakrát som navrhol taekwondo na Nobelovú cenu za mier ako vynimočného vietnamceho disidenta, ktorý už je viac ako 30 rokov uväznený a vo Vietname a tento parlament a, a náš výbor sa sústreďuje na konfiškáciu zo strany štátu majetku aj katolického katolíckej cirkvi aj buddhistickej cirkvi. V Laose poznáme utrpenie hmon, na ktorej čelia za to, že odolávajú komunistickému režimu a sú tiež vystavení mučeniu a sú dokonca aj správy o e, svojvoľnom popravovaní príslušníkov tohto hnutia. Chceme vyzvať tajskú vládu, aby nedeportovala Eh, turských utečencov, ktorí sú vo veľmi zlých eh, podmienkách a čelia veľmi neistej budúcnosti, ak by sa vrátili do Laosu. Laos bol kedysi eh, mierovou monarchiou a žiaľ Bohu stal sa izolovaným diktátorským štátom, ktorý uväzňuje veľké množstvo disidentov vrátane členov študentského hnutia z roku 1999. V Kambodži tam nemám až také skúsenosti, ale chcem oceniť oneskorené e, započatie e, súdnych procesov e, so zástupcami hnučiek Majarov, ktoré, ktorí mali na starosti genocídu a mnoho rokov zúžovali beztrestnosť. Keď už uplynulo tak veľa času, veľmi ťažko sa zhromažňujú dôkazy o týchto masových zabíjaniach v Kambodži ešte stále sú správy o brutálnom správaní sa polície. Ehm, Kambodža ešte stále nepodpísala napríklad e, Európsky dohovor o mučení. Mm, ja mám veľmi živý záujem o tento región a neprestaneme mm, iba preto, že sa to možno nikomu nepáči, pretože tento región Juhovýchodnej Ázie je pre nás dôležitý. Ďakujeme pekne za tieto informácie. Pán Tanok, teraz by som dala slovo pani Lohbíler. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj všetkým tým, ktorí nám poskytli tak veľa informácií. Už nie je veľa toho, čo sa dá dodať. Iba dve myšlienky mi napadli, alebo návrhy, ak dovolíte. Napríklad, čo sa týka situácie vo Vietname, moja kolegyňa pani Kilny sen uviedla nejaké príklady a tiež zastupkynia veľvyslanectva uviedla, že sú snahy vylepšiť situáciu v oblasti ľudských práv. Myslím si, že sa plánuje po príležitosti Národného dňa Vietnamu 2. septembra, že Ministerstvo verejnej bezpečnosti uviedlo, že chce e, prepustiť 25 až 30 tisíc väzňov vo forme všeobecnej amnestie. Ale podľa mojich informácií z nevládnej organizácií toto neobsahuje politických väzňov. Ľudia ako napríklad ten mladý muž, ktorý spomínala kolegyňa Kilniste Nielsen, ale tiež zastupcovia odborov, blogery. Tých sa to nebude týkať. Európsky parlament, možno predseda Buzek by mohol, mohol napísať list ešte pred 2. septembrom, že medzi tými, ktorým sa udeli amnestia, by mali byť aj politickí väzni. To je jedno odporúčanie buď nášmu podvýboru alebo predsedovi parlamentu Buzekovi. A druhé, v septembri budeme mať dve plenárne schôdze v Štrasburgu a možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, aby sme dali na program niektoré prípady závažného porušovania ľudských práv. Hovoríme tu o uzneseniach. Skontaktujem sa aj s ostatnými politickými skupinami, ale mohli by sme sa napríklad na uznesenie o naliehavej situácii v súvislosti s utečencami Mong, ktorí boli deportovaní do Laosu z Tajska. Došlo k tomu v decembri, ale správy, ktoré máme, naznačujú, že už nikto naozaj nevie, aká je situácia, nikto sa do týchto táborov nedostane, žijú v izolácii a e, podľa mňa je naliehavé, aby sme sa tomu venovali. Ďakujeme pekne, ďakujeme aj za odporúčania. Európskemu parlamentu, ktoré ste prednesli. Vypočuli sme si aj z úst pána Týmasa, že je tu možnosť e, amnestie a prepustenia niektorých väzňov, vrátane politických väzňov pri príležitosti e, Vietnamského národného dňa. Ešte jedného rečníka má na svojom zozname a potom dáme slovo pani Richardson. Pani Anna Gomeš, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rada podporila to, čo povedala pani Gil Nielsen. Náš záujem o otázku v oblasti dodržovania ľudských práv v Vietname, Kambodži, Laose a Tajsku sú odrazom nášho záujmu a našej lásky pre tento región. Ja som si žila v Indonézii, som cestovala po celom tomto regióne a e, súhlasím v plnej miere s týmto názorom. Ja veľmi obdivujem a skutočne som si veľmi obľúbila tých usilovných a vynaliezavých ľudí, ktorí žijú v tejto časti sveta. Je tam e, skutočne veľká miera civilizovanosti, ktorú preukazujú a je veľmi znepokojujúce, že napríklad v Indonézii vidíme veľmi jasný progres v dôsledku demokracie, ktorá bola nastolená po páde Suharta v roku 1998 a podobný pokrok však nevidíme v ostatných krajinách a to celkom iste súvisí s druhmi režimov, ktoré vládnu v týchto krajinách. V Tajsku vidíme dokonca krok vzad. A ďalšie prekážky, ja ako človek, ktorý neustále pripomína e, to, k čomu sme sa zaviazali v Európe pri príležitosti konca vietnamskej vojny. Ja skutočne e, nemôžem ani slovami vysloviť svoj obdiv e, k obyvateľstvu Vietnamu. Veľmi je nám ľúto, že čelia takémuto útlaku a jednoducho si takýto útlak nezaslúžia. Teda rozhodne súhlasím s tým návrhom, ktorý tu zaznel úst pani Lochbíler a síce, aby pán predseda Buzek napísal list pri príležitosti e, Vietnamského národného dňa a mali by sme sa e, venovať pri príprave uznesenia na túto tému. Pani Gomeš v podstate vyjadrila e, pocity nás všetkých, pretože skutočne e, si veľmi ceníme kultúru e, ľudí tejto časti sveta. Isté, že je ťažko dávať ich všetkých do jednej škatule, všetky tieto krajiny. Sú tam aj odlišnosti, ale my sme si predsa len dovolili spojiť to takto v jednom podujatí. Vidím, že Sveži Astil sa ešte hlási o slova a potom by som dala slovo ďalším rečníkom. Ja Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, no, ja som po vypočutí toho, čo povedala moji kolegovia, by som rada podotkla, že mi pripadá dosť umelé e, vytýkať týmto krajinám takto spoločne nejaké veci. Nemali by sme pripisovať jednej krajine väčšiu vinu ako druhej. E, mali by sme vnímať situáciu taká, aká je v týchto krajinách. A tieto krajiny sú veľmi odlišné. Tak ako povedala práve Anna Gomeš, sú krajiny, kde e, sa situácia dokonca zhoršila. A v mnohých krajinách sa však veci aj pohli vpred. Mm, myslím si, že v našej správe o ľudských právach toto všetko musíme zohľadniť. Teda musíme venovať pozornosť tomu skutočnému úsiliu a tomu pokroku, ku ktorému došlo. A zároveň musíme spomenúť aj problémy, ktoré naďalej pretrvávajú, ale musíme skutočne zohľadniť situáciu, aká panuje v týchto krajinách a oceniť aj pozitívny vývoj. Ale musím zdôrazniť, že tieto krajiny sú všetky veľmi odlišné. Ďakujem pekne. A tak pani doktorka Richardson. Mám dve minúty. Čo sa týka Laosu, e, myslím si, že ten návrh e, na uznesenie v Štrasburgu je vynikajúca a bola by som rada, keby e, sa aj uskutočnila táto myšlienka, čo sa týka Kambodže, prepašte, budem musieť postupovať takto stručne, čo sa týka tribunálu o červených kmeroch, je skutočne zaražajúce, že problémy, ktoré sa týkajú korupcie alebo politických zásahov, boli vyriešené ja by som veľmi rada videla nejaké dôkazy takéhoto tvrdenia. Pre mňa je to skutočne zarážajúce. Čo sa týka udalosti v Kambodži a právnych krokov, e, iste je správne podotknúť, že v Kambodži e, prebehlo viacero volieb, e, ale Nepovedala by som, že sa dodržiavajú demokratické normy, najmä vzhľadom na to, že rovnaká politická strana, rovnakí ľudia sú pri moci už od roku 84 ľudová strana Kambodže eh, veľmi úspešne manipuluje výsledky volieb, eh, čo sa týka um, médií v Kambodži. Je potrebné spomenúť, eh, že televízne a rádiové a rozhlasové stanice kontroluje vláda. Nie je to jednoducho um, more médií, kde panujú zdravé trhové podmienky. Čo sa týka Kambodže aj pokroku, isté, že Hovoríme tu o ICCPR a všeobecné vyhlásenie, ale chcem vyzvať všetkých poslancov v tomto podvýbore, aby si znovu prečítali Parížskú mierovú dohodu z roku 1991 a uvedomte si, k čomu sa zaviazali e, vlády štátov vtedy, čo prislúbili kambočskej vláde. A porovnajme si to s výsledkami, čo sa odtedy podarilo dosiahnuť pozrite si, e, aké ciele ste si vtedy stanovili teraz, e, čo sa týka Vietnamu. Treba získať e, podrobné vyhodnotenie situácie z, zo strany vietnamskej vlády v prípade, že máme nejaké ne, chyby v našej správe. Bolo by dobré, aby reagovali na slobodu e, slova vyjadrovania vo Vietname, najmä prečo minulý rok e, v rozhodnutí 97 e, vláda sa rozhodla e, obmedziť výskum iba 317 témami, ktoré je schválená, sú schválené vládou. No napokon Tajsko. Myslím si, že táto vyšetrovacia komisia, ktorá sa bude venovať násilnostiam od apríla, je to dobrý nápad. Čo nás však znepokojuje, je to, že v prípade, že komisia nebude zradená takým spôsobom, aby e, e, sa tešala podpory e, rozličných politických skupín, potom jej odporúčania nebude akceptovateľné alebo akceptované a to je veľmi dôležité z hľadiska realizácie práce tejto komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám za záverečné slovo. Je nepochybné, že bolo by e, veľmi užitočné poskytnúť slovo e, veľvyslanca, by mohli reagovať na otázky, ale obávam sa, že to sa nepodarí. To znamená, že budem musieť diskutovať o tom s vami a samozrejme aj komisia, Európska komisia, aj odbory e, vysoké predstaviteľky sa tomu budú venovať, ale najmä osobitnú požiadavku na e, dvoch účastníkov, aby sa stručne e, viedrili. Máme tu, e, tu predstaviteľa e, komunity Batnat z Vietnamu, a chcela by som vyzvať tohto predstaviteľa komunity Batnat, aby e, sa viedril počas dvoch minút o situácii. Ďakujem veľmi pekne, veľmi rade vystupujeme pred týmto podvýborom už po druhé. Ďakujem za túto možnosť. Tu zastupujeme e, e, buddhistických mnichov a mníšek vo Vietname. V súčasnosti sú prenasledovaní najmä e, náboženskou policiou Vietnamu boli nasilne e, vyhostení e, zo svojho kláštora a odkedy sme to boli naposledy, po druhé boli násilne vyhostení zo svojho chrámu. Príslušné úrady a policia vo Vietname ich držia izolovanie, prenasledujú už viac ako 6 mesiacov Eh, že dáme eh, Európsku úniu o pomoc, eh, o ochranu ich práv, venovať sa svojim spirituálnym mm, potrebám, aby mohli sa modliť pokojne na základe mm, pochopenia. Máme tu sestru, ktorá bola určitým svetkom a prišla z Vietnamu iba pred niekoľkými týždňami a chcel by som svojho brata Tajžikánu z mm, kláštora by tiež povedal niekoľko slov. Ďakujem za to, že ste z nás opätovne prijeli. Keď som tu bol naposledy, som vás o pomoc a o ochranu pre svojich bratov a sestry vo Vietname, ktorí sú uh, e, uh, e, e, cieľom útokov, terčom útokov ale jeden z nich bol že Som prišiel opätovne, aby som priniesol dobrú správu e, napriek prenasledovaniam nik nestrátil svoju vieru a to napriek nasilnostiam a tlakom nedošlo k žiadnym úmrtiam. Mám veľmi rád e, svoju krajinu a e, svoj národ a veľmi si vážim snahu našej vlády a preto som prišiel obetovne, aby ste vedeli podporu našej vláde, aby lepšie pochopila a chránila svojich e, brat, mojich bratov a sestry. Ak dovolíte, povedal, povedal by som ešte niekoľko slov predstaviteľom vlády. E, milá vláda, zastupujem e, svojich bratov a sestry s klasterom Bakimak my, e, e, mladí, sme sa zišli, aby sme venovali svoj život, aby sme pokojne, bez násilia e, e, sa vzdelovali a žili v pokoji a bez násilia. Veľmi veľakrát sme sa snažili e, o komunikáciu s vami, aby ste pochopili a podporili naše snahy. Avšak naše e, hlasy neboli vypočuté a nepochopili ste nás dnes v prítomnosti medzinárodnej rodiny opätovne vyjadrujem rovnakú žiadosť svojich mladých bratov a sestier. Chceme, aby ste nás pochopili, aby ste nás podporili, aby ste nás chránili, naši rodičia, naša staršia generácia. Chápem, že bez vášho pochopenia a ochrany pre nás bude veľmi ťažké realizovať svoje cieľe a nažívať v pokoji bez násilia a slúžiť e, svojim e, ľuďom, svo, e, svojej krajine. Ďakujem pekne za vaše pochopenie. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj si zaslúžite našu plnú podporu. A zase je to trocha nespravodlivé, ale umožníme ešte ďalšej krajine vystúpiť počas dvoch minút. Požiadali nás, aby sme tu uvítali, privítali pána Harisa Azara z e, organizácie e, Kotras z Indonézie. E, poskytneme mu dve minúty. A Kontras je e, komisia pre zmiznutých a obete násilia. Pán Azar 12. a 13. júla vystupoval na fóre mimovládnych organizácií, ktoré môže vystúpiť tu. Ďakujem pekne pani predsednička, členovia e, výboru pro ľudské práva ako už spomenula e, pani Gomez, keď hovorila o Indonézii. Takže vo všeobecnosti situácia s ľudskými právami e, v Indonézii doznala určité zmeny a pokrok najmä v oblasti legislatívy a demokratických inštitútov. Avšak títo zmeny e, nezaručujú automaticky plnenia a ochranu ľudských práv v Indonézii. Ochrancov ľudských práv sú častokrát e, obetemi útokov. Pred týždňom jeden z e, antikorupčných aktivistov bol zbytý neznámymi osobami a páchatelia e, sú stále na slobode. Sloboda vierovyznania zďaleka nie je zabezpečená v Indonézii. Na Papua situácia s ľudskými právami sa stále zhoršuje, najmä v oblasti zdravotníctva a vzdelávania. E, dochádza kriminalizácia a mučeniu politických aktivistov na tomto ostrove. E, beztrestnosť E, je stále e, problémom, s ktorou nebojuje e, vláda, najmä v súvislosti s minulými zneužitiami na Ače. Aj tam dochádza k demokratizácii a práva na spravodlivosť, na slobodu pre obete ešte zďaleka nie sú zaručené. V tomto smere by som chcel požiadať Európsku úniu, aby realizovala svoju zahraničnú politiku a zabezpečovala e, spoluprácu, plodnú spoluprácu s indonéskou vládou, e, aby pritom zdôrazňovala potrebu e, zabezpečenia ochrany ľudských práv a príslušnej legislatívy. Po druhé, treba podporiť úlohu občianskej spoločnosti, najmä pri poskytnutí podpory novej komisii pre ľudské práva Totiž naše skúsenosti z e, e, posledných dvoch mesiacov hovorí o tom, že e, Nová komisia pre ľudské práva odmietla spoluprácu s nami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za toto vyhlásenie. Myslím si, že bolo by vhodné, aby sme Eh, odovzdali slovo pani eh, eh, Gomesovi, ktorá v minulosti bola veľvyslankyňou Portugalska v Indonésii. Nuž, plne sa statožňujem s týmto vyhlasením. Došlo k veľkým zlepšeniam, stále existujú problémy a treba zabezpečiť interakciu s medzinárodným spoločenstvom je príkladom, že jeden z E, e, e, jedna z osôb, ktorá založila kontas, bola zabitá, keď bola na úteku do Holandska a bola otrávená. Pravdepodobne do toho boli zaplatené spravodajské služby Indonézie. A vdova tejto osoby, Sučovati, v septembri príde do Štrasburgu a budeme mať tam s ňou vypočutie. Dúfam, že sa nám podarí e, vypichnúť tento prípad. Ide o boj proti beztresnosti v prípade e, e, zabitia vynikajúceho aktivistu pre ľudské práva vzdávam jemu hold a všetkým ostatným, ktorí bojujú pre ľudské práva a najmä situácia na Papua je veľmi vážna a dúfam, že indonéska vláda bude to riešiť. Ďakujem, pani Gomez. Indonézia nepochybne je krajinou, ktorej sa musíme venovať komplexne do budúcnosti. A teraz by som chcela spomenúť, že dnes sme nemali čas, aby sme e, sa venovali regionálnym mechanizmom pre ľudské práva v Južnej, e, východnej Ázie. Ide o novú vec, možno, že sa k tomu vrátime neskôr. A ďalšia vec, ktorá tu veľmi stručne odznela, e, je to summit e, ASEM v oktobri v Bruseli, takže vaše vlády sa e, budú zúčastňovať na samite EU Juho-Východná Ázia a bude môcť pokračovať diskusie medzi parlamentármi a predstaviteľmi občanskej spoločnosti. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým rečníkom za vaše vzácne informácie a dúfame, že aj naďalej ľudské práva budú zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji vašich krajín a vo vzťahu, va, vzťahu uh, vašich krajín z Európskej úniu. Teraz pre mňa je potešením, že môžem sa menovať bodu 6. A začať vypočutie situa- uh, o situácii s ľudskými právami v Číne. Toto vypočutie uh, nasleduje posledné kolo dialogu s Čínou 29. júna v Madride Zdá sa, že dôjde k sametu uh, medzi Úniou a Čínou ešte v tomto uh, roku a preto je vhodné, aby sme diskutovali o situácii v Číne. Včera uh, členovia rozšíreného predsedníctva pod výboru pre ľudské práva na zatvorenom zasadnutí s predstaviteľmi komisie diskutovali o výsledkoch posledného kola dialogu s Čínou o ľudských právach ako viete, po mojej korespondencii s e, vysokou predstaviteľkou členovia výboru e, e, získali prístup k hodnotecej štúdii ohľadom dialogu medzi nami a Čínou. Naozaj potrebujeme tam vynaložiť viac spoločného úsilia. To znamená, že napriek určitým pozitívnym signálom v tejto situácii, čiže vytvorili sa určité mechanizmy na sledovanie prípadov mučenia, a je tu aj verejná e, diskusia o komplikovaných e, problémoch v Číne. Zdá sa, že vo mnohých ohľadoch situácia s ľudskými právami v Číne sa zhoršila. Nemusím vymenovať jednotlivé prípady, e, ktoré veľmi podrobne monitorujeme týchto prípadov nie málo a odzrkadľujú všeobecnú neradosnú situáciu v otázke ľudských práv tak dôležitej krajine. Luxia bol, bol eh, súdený, eh, eh, odsudený ako autor charty z roku 2008 významný právnik v oblasti ľudských práv zmizol a potom za zvláštne okolnosti sa opätovne objavil a nositeľ Sacharovej ceny Hučia stále je vo väzení a trpí e, zlým zdravotným stavom. To je len niekoľko príkladov a mala by som tiež spomenúť, že veľmi ma znepokojuje znepokojujú správy o stálom e, masívnom prenasledovaní e, členov hnutia v Gong. Nesmieme na to zabudnúť. E, priatelia, e, kolegovia, máme tu veľa významných rečníkov. V prvom rade by som chcela e, pozvať Lorda Trevesana z Hornej britskej palaty parlamentu. Je členom výboru z Hornej palaty a bude hovoriť o najnovšej správe Hviezdy a Rakovia. Pán Lord, máte k dispozícii 10 minút. Pani predsedničke, ďakujem pekne. Um, ako bývalý poslanec uh, som potešený, že som tu naspäť. Mohol by som uh, vám uh, uviesť uh, našu správu o Číne. Myslím, že zdá sa to jasné, ale je dôležité uviesť to do súvislosti. Ľudské práva v Číne sú osobitne dôležité, pretože je tam 1,3 miliardy ľudí v Číne, to je skoro štvrtina ľudskej rasy v porovnaní s Európou. Uh, Európa je najväčší trh pre Čínu, pre ich eh, tvary a je dôležitá pre ich rast a Ehm, v 95. E, začala e, naša spolupráca v obchode e, vďaka dohode o obchodnej spolupráci. Táto dohoda stále platí a je už zastarala a je mm, práve čas vyjednať novú dohodu o partnerstve a spolupráci. Vzťahy medzi EU a Čínou sa ehm, zmenili v roku 2003, kedy sa očakávalo zrušenie embarga na pre zbraní po Mm, udalosti na Tiananmen námestí a mm, na tlak Ameriky e, sa to nestalo a musíme pamätať na e, ďalšie veci, že e, angažovanie sa Európy v Číne a história je mm, podstatná. V 19. a 20. storočí európske veľmoci v Číne osobitne nepomáhali Číne a jej občanom v tom čase a až koncom 90. rokov Spojené kráľovstvo zanechal Hongkong eh, ako nedemokratický režim a musíme na to pamätať vzhľadom na dlhú históriu a eh, Čína a jej vláda majú dlhú pamäť. No, mnohým spôsobmi eh, Čína sa stáva s vetovčanom a hoci je členom stálym členom eh, Bezpečnostnej rády OSN. Doteraz sa nespravila ako svetový občan, ale teraz stále um, viac pociťuje ako kľúčovú svoju zvrchovanosť a vnútorné záležitosti eh, sú výhradnou záležitosťou pre nich a v tejto filozofii ehm, sa nezhodneme my s Číňanmi. V kontexte tejto správy v geopolitických súvislostiach je, že my mm, sa zameráme na budúcnosť e, tzv. G2, teda Číny a USA, či e, to sú jediné vzťahy, ktoré e, sa budú počítať a EU bude vytlačená na okraj. No, mm, musím povedať silne, že nesmie to pripustiť, ani nepripustíme. Kľúčom je, aby sme počúvali veľmi silné mm, posolstva z Číny a členské štáty o tom vedia sú to isté zásady o tom, že Čína a jej vláda nebudú postupovať a nezvenia sa. Jeden z vodov je, že Čína nielen kvôli Tajvanu, ale aj kvôli e, otázkom ľudských práv a takisto aj Tibet. A je tu jedna strana v Číne, bude tam len jedna strana v Číne a oni to takto vnímajú a predpoklad, že to je mm, opravnené, ako tomu, že zabezpečuje ekonomický rast. A či už sú tu otázky klimatických zmien alebo ďalšie problémy, ekonomický rast e, a e, znižovanie chudoby a životný a úroveň e, je jej kľúčové poslanie. No, sú tu viaceré problémy s ľudskými právami v Číne. Je tam trest smrti, je tam viacerých, viacerých ľudí obvinených a tiež e, zatýkanie bez e, súdu a e, prevýchova prostredníctvom práce. Neustále šikanovanie ľudí, ktorí obhajujú ľudské práva v Číne. Nedostatočná sloboda vyznania. Pán Gong, ktorý si splnili aj tradičné katolické náboženstvo, stále tu je mučenie a hoci Čína podpísal medzinárodné dohody o občanských a politických právach eh, v 95. nikdy neboli ratifikované. Keď sa, eh, sme diskutovali s Číňanmi o týchto veciach a povedali sme im o tom, povedali veľmi jasne, že z ich hľadiska ľudské práva v Číne nikdy neboli lepšie za posledných 5000 rokov a toto nám eh, dáva škálu ich vlastného videnia minulosti. A oni vychádzajú z toho, že hospodárske a sociálne práva, ktoré sa značne zlepšili za posledných 20 rokov, sú extrémne dôležité a majú prioritu. My s tým nesúhlasíme, no myslím, že sme si mali uvedomiť, že najväčší krok k naplňaniu eh, mileniových rozvojových cieľov závisí od e, samotnej politiky Číny a oni tiež e, pozerajú na naše e, našu históriu, tak ako my zaobchádzame s Rómami a s obchodovanými s ľuďmi a s únosmi, ktoré páchala CIA. Prebieha tu dialog o ľudských právach s Čínou a je tu tlak EÚ na jednotlivé prípady ľudských práv a tento bol jasne úspešný. Jasne vyjadrujeme, že hodnoty EÚ pre dodržovanie ľudských práv sú dôležité v medzinárodnej sfére, nie sú len e, vnútornou vecou a tiež nachádzame veľmi úspešné projekty pre e, zabezpečenie e, právneho štátu, hlavne vďaka programom pre súdnu spoluprácu, ktoré viedla EU a ktoré boli um, úspešné, ale z e, strany komisie neboli posudzované ako dôležité, oveľa dôležitejšie boli posudzované zo strany pracovníkov EÚ. E to dialog o ľudských právach je obmedzený a sú tu obmedzené možnosti účasti hlavne z čínskej strany a Čína má jasnú stratégiu rozdeľuj a panuj medzi členskými štátmi EÚ a otázka toho, že ktorý, ktoré hlavy štátov a vlád e, nedávno e, hovorili s Dalajlámom, ako na to Číňania reagujú, je e, veľmi vplyvný v tom, ako sa snažia to využiť, ale my sa snažíme zdôrazňovať, že nie je súvis s obchodným úspechom členských štátov a ich spôsobom, ako mm, zaobchádzajú s Čínou. A Čína v oblasti ľudských práv za posledné roky je agresívnejšia. Máme tu príklad tak Malčíka, ktorý je európsky občan, ktorý bol popravený minulý rok, napriek tomu, že všetky členské štáty boli proti tomu. Na záver by som e, sa opýtal, že kde myslíme, že máme smerovať teraz. Určite tu e, nie je Ehm, pravidlo ani priestor, aby ehm, členské štáty EÚ e, toto tolerovali. Musíme fungovať solidárne, musíme byť dôslední v ehm, našom programe, hlavne pri naplňaní ľudských práv. V tom musíme byť dôslední a videli sme, že tam bol len jeden člen jeden pracovník pre ľudské práva v, z EÚ v Pekingu a tento počet musí byť zvyšený. Spolupráca musí byť e, zintenzívna, ale musí mať v sebe aj prvok dodržovania ľudských práv. Mali by sme sa snažiť zasahovať e, do Číny tam, kde sa snaží ísť svojou cestou, hlavne v právnom štáte a vysvetlím, im, že budú mať sami prospekt z toho, keď zlepšia ľudské práva. Teda Čína je najúspešnejší národ na svete pri um, odborovaní chudoby a nie je to len o USA a Číne. Európska únia tu musí zohrať dôležitú úlohu a možno po Lisabonskej zmluve zriadenie diplomatickej služby EU nám dajú väčšie možnosti, ale teraz e, ľudské práva a ich nedodržovanie v Číne pre nás e, nie je priateľné. Ďakujem pekne. Musím povedať, že ma vôbec neprekvapuje, že vy ako člen výboru Hornej snemovne Britského parlamentu pre Európsku úniu ste takto kompetentní. Vieme, že sa venujete otázkam, ktoré sa týka Európskej únie a poznáte Európsku úniu veľmi dobre. E, veľmi pekne ďakujeme za tento podrobný prehľad, e, ktorý uznáva e, pokrok Číny v mnohých oblastiach Teraz eh, by som eh, rada dala slovo pánovi Ivan Janhajovi, aby predniesol svoj prejav počas 10 minút. Už dlhodobo vedie kampaň mm, legalizáciu obhajoby ľudských práv eh, v Číne. Zastupuje organizáciu Beijing Ashishi. Pôvodne sa to nazývalo Xiai Xing. Pán Van Janhaj v tomto bol partnerom eh, a Okrem toho, pán Jan Haj eh, sa angažoval v oblasti nediskriminácie a práv obetí, eh, ktoré trvia vírusom HIV a IDS a taktiež v oblasti menšín, ktoré majú iné sexuálne problémy. Okrem toho sa snaží zvyšovať porozumenie aj o ďalších právach v Číne. Musím ešte spomenúť, že jeden z najodvážnejších prvkov v tejto činnosti je vytváranie kap- kapacít pre skupiny lezieb, eh, homosexuálov a transsexuálov v Číne. Nech sa páči, pán Van Jenheim, máte slovo na 10 minút. Vážená pani predsednička, vážený člen tohto výboru, rád by som najskôr poďakoval za to, že ste ma pozvali, aby som eh, vystúpil hm, na vašom výbore. Vďaka čomu mám možnosť predniesť ťažkosti, ktorým čelí naša organizácia ja osobne. Číne, najmä za posledných 6 mesiacov. E, domnievam sa, že je dôležité, aby Európska únia strategicky podporovala rozvoj občianskej spoločnosti a rozvoj politických strán v Číne a taktiež, e, aby e, podporovala strategické vzťahy s občianskou spoločnosťou v Číne. Ja som odborník na verejné zdravie a angažujem sa v oblasti prevencie proti vírusu HIV už 30 eh, rokov, ale žiaľ, mm, opäť musím opustiť svoju krajinu. Som musel opustiť svoju krajinu v máji. Dúfam, že Európska únia mi v tomto môjom úsilí pomôže. Z právneho hľadiska môžem sa vrátiť do Číny, ale z politického hľadiska to prostredie nie je veľmi prajné. Ak by som sa vrátil do Číny, nemohol by som eh, vykonávať e, svoju prácu, nemohol by som riadiť našu organizáciu e, v plnej miere a okrem toho ja osobne by som taktiež mohol čeliť prenasledovaniu strany vlády. E, za posledných 6 mesiacov naša organizácia čelila útoku zo strany vlády. Naša organizácia vznikla v roku 1994, pôvodne ako sociálny projekt. V roku 2002 v decembri môj kolega Hujia a ja osobne a taktiež naši ďalší kolegovia sme eh, zriadili, zaregistrovali našu organizáciu ako podnik. Eh, neskôr eh, sme si museli zmeniť názov, ale zachovali sme to pôvodné zameranie. Čínska vláda zaviedla obmedzenia rozvíjania mimovládnej organizácie, teda mnohé formy organizácie, podobné ako naše, sa museli zaregistrovať ako firma. E, to znamená, museli riešiť mnoho komplikovaných záležitostí, ako napríklad dane a účtovníctvo a tak ďalej. E, náš inštitút e, sa zameriava predovšetkým na prevenciu pred vírusom HIV a tiež chce chrániť ľudské zdravie a ľudské práva. Sústredujeme sa najmä na ľudí, ktorí sú marginalizovaní. Pracujeme s komunitou homosexuál lezieb, ďalej ehm, prostitútkami, pristahovalcami, hemofilikmi a ľuďmi, ktorí trpia vírusom HIV. Za posledných 7 rokov sme e, pomohli e, vytvoriť e, celú sieť ehm, organizácií, ktoré sa zameriavajú na e, zdravie a vírus HIV. Náš inštitút zohráva dôležitú úlohu v hnutí homosexuálov a lezieb a v odhaľovaní politických škandálov v Číne. A tiež sa snažíme chrániť e, práva e, tých, ktorí žijú s vírusom HIV. Nedávno sme začali pracovať aj s etnickými menšinami, ktoré tiež veľmi výrazne ovplyvňuje zneužívanie drog e, a tiež vírus HIV. Za posledných 6 mesiacov naša organizácia zaznamenala e, mnoho foriem prenasledovania strany vlády. E, za 16 rokov nášho pôsobenia pri príležitosti oslav tohto výročia sme želili zákazu v marci na dva týždne e, bolo policajné auto zaparkované pred mojim domom a 3. marca pri prešlosti seminára e, tento náš seminár bol zakázaný, teda oddelenie politickej strany pre propagandu e, zakázalo našu činnosť. 18. marca pekingský okresný úrad, kde sme zaregistrovaní. Jeho zastupcovia prišli na naše sídlo a snažili sa um, vyšetrovať a tvrdili, že názov, ktorý používame, nie je rovnaký ako ten, pod ktorým sme zaregistrovaní a práve preto tá inštitúcia v základe otvorenej ústavy zakázala naše fungovanie v marci Ehm, daňový úrad eh, prišiel na organizácie a spustili vyšetrovanie eh, našej zložky. Snažil sa preveriť všetky naše daňové doklady za posledné dva roky. Daňový úrad teda spustil toto vyšetrovanie a požiadali všetky dokumenty, ktoré sme mali k dispozícii za posledných 8 rokov, eh, finančné správy, všetky naše účtovné dokumenty a všetky dokumenty, ktoré sa týkajú našich zamestnancov e, a tým vlastne zasiahli do súkromia viac ako tisícov našich pracovníkov. 30. marca moja prednáška na univerzite bola prerušená. Polícia prišla a prerušila a na druhý deň všetky univerzity dostali informáciu o tom, že by nemali pozývať disidenta Van Yangaja, aby prednášal na ich pôde v apríli požiarníci z okresného úradu prišli eh, do našej organizácie, chceli vyšetrovať eh, požiar a dôvod eh, bol ten, že firma, ktorá nám pomáha tlačiť informačné materiály, čelila vyšetrovaniu Tri knihy, e, ktoré sme zverejnili, boli označené za nezákonné zo strany štátnych orgánov. Naša inštitúcia nie je jediným cieľom útokov. Minulý rok Pekingský daňový úrad spustil vyšetrovanie a zaviedol zákaz viacerých organizácií, konkrétne e, pán Balogom tento rok eh, viacero mimovládnych organizácií, organizácií čelilo zákazu, eh, napríklad eh, organizácia Oxfam, ďalej organizácia pre práv, práva žien, ktorá spolupracovala s Pekinskou univerzitou, musela skončiť svoju činnosť. Ďalej internetová stránka bola zrušená Vláda spustila novú politiku, ktorá začala platnosť od 1. marca a je to ako firewall medzi medzinárodnými darcami a čínskymi mimovládnymi organizáciami. Viete, ako funguje firewall na internete, e, teda takýto blok e, je toto nové vládne rozhodnutie, ktoré blokuje kontakt medzi medzinárodnou komunitou a mimovládnymi organizáciami v Číne. Je to krok, ktorý veľmi výrazne ovplyvňuje fungovanie mnohých mimovládnych organizácií v Číne. Čínska vláda sa taktiež e, zamerala na iné skupiny občianskej spoločnosti na rôznych aktivitov, aktivistov, náboženské skupiny, právnikov, ktorí sa angažujú v oblasti dodržovania ľudských práv, disidentov, aktivistov etnických menšín. Čínska vláda sa snaží kontrolovať tiež internet, zakazujú eh, voľný tok správ Pokiaľ ide o dialog na tému ľudských práv, z môjho pohľadu politika Európskej únie, ktorá je zameraná na pomoc Číne vzhľadom na ľudské práva a chce tiež propagovať e, prechod z Číny na demokratickú krajinu, kde sa dodržovajú ľudské práva. Ja by som bol rád, keby Európska únia naďalej udržiavala kontakt s čínskou vládou, ale Európska únia musí tiež e, vypracovať e, také stratégie, ktoré budú brať ohľad na vývoj v Číne. Je dôležité, aby Čína vytvorila strategické vzťahy s Čínou, aby vypracovala stratégiu na podporu občianskej spoločnosti v Číne, aby pomáhala občianskej spoločnosti v Číne, aby sa zúčastňovala dialogu o ľudských právach a chcem odporúčiť e, takéto kroky Európska komisia by mohla zverejniť informácie a pripomienky na svojej internetovej stránke a mohla by organizovať e, okrúhle diskusné podujatia a tiež by mohla odporúčať eh, zástupcov občianskej spoločnosti, aby viedli dialog. Myslím si, že ehm, aj takýmto spôsobom eh, je možné vyzvať eh, čínsku vládu, aby sa zúčastňovala dialogu. Európska komisia alebo zastupcovia delegácií členských štátov môžu tiež nadvezovať kontakt so zastupcami občianskej spoločnosti v Číne. Okrem toho, medzinárodné mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastňujú tohto dialogu, tiež e, môžu sa snažiť viesť dialog s e, čínskou stranou. Čo sa týka e, financovania, tu by som navrhoval, aby Európska komisia Držala kontakt aj s čínskou vládou, aj s mimovládnymi organizáciami a to oddelenie, pretože Zvyšená činnosť e, skupín na obhajbu ľudských práv v Číne e, predstavuje zvýšený dopyt o podporu. Bol by som rád, keby Európska komisia vyčlenila rozpočet e, pre obhajcov ľudských práv. Ja môžem e, iste, že predložiť e, aj v písomnej forme e, svoj prejav. A ešte posledná vec, ktorú by som rád uviedol. Myslím si, že politická politická konkurencia medzi politickými stranami je kľúčová pre rozvoj demokratickej spoločnosti. Čínska vláda nemôže nejakým spôsobom sa nechať znechutiť, e, môže akýkoľvek spôsobom zasahovať do českej spoločnosti, pretože e, ľudia nemajú e, možnosť kontrolovať ich činnosť. Ja by som ho rád, keby medzinárodné spoločenstvo podporovalo rozvoj konkurencie medzi politickými stranami v Číne. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vyjadrenie, pán Jan Haj. Počuli sme o tom, akým ťažkostiam, akému prenasledovaniu čelíte vo vašej činnosti v prospech eh, ľudí v Číne. Okrem toho sme si vypočuli veľmi zaujímavé poznámky o dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach. Eh, k tomuto sa vyjadrila aj Lord Trevesen. Teda ešte sa k tomu vrátim aj diskusii. Teraz by som rada dala slovo pani Mari Holtzman, aby v desiatich minútach predniesla svoje stanovisko, je odborníčkou na činu a okrem toho je aj predsedničkou e, organizácie, ktorá nesie názov e, Association Solidarité Chine. Nech sa páči, pani Holzman. E, je, je vous suis très reconnaissante de m'avoir Ďakujem veľmi pekne za to, že ste, me, že ste ma pozvali. Som veľmi povďačná je pre mňa veľmi e, e, veľkosťou, že môžem nasledovať predchádzajúceho rečníka. Už viac rokov sledujem jeho prácu a obdivujem jeho odhodlanie a odvahu. Môžem iba sa statožniť s tým, čo povedal. Pokiaľ ide o skutočnú potrebu zabezpečiť podporu občianskej spoločnosti v Číne, bohužiaľ, e, túto potrebu niekedy si nesp- plávne nesprávne vysvetľujú v európskych spoločenstvách a vo všeobecnosti e, v rámci e, medzinárodného spoločenstva. E, samozrejme, že 15 rokov ekonomické reformy zabezpečilo veľké úspechy. To nie je možné poprieť. Avšak ekonomická reforma nebola napomocná z hľadiska politickej situácie. Poznáme viaceré prípady porušovania ľudských práv Poznáme represálie po udalosti na, na meste Tiananmen, prenasledovanie členov eh, Falun Gong eh, na západe. Veľmi veľa eh, vieme o týchto problémoch. Vieme, že ľudia sú častokrát odsudzovaní a prenasledovaní bez akéhokoľvek zôvodenia. Vieme o mučení, o potlačení pacifistov a ide v skutku o pacifistoch. Vieme, že chýba tu akýkoľvek rešpekt voči ľudským právam. V apríli 2010 e, čínsky e, výskumník z Ústavu pre moderné medzinárodné vzťahy zverejnil článok, e, v ktorom posudzujú teóriu súčasnej čínskej vlády návonok sa javí e, ako prúžná, avšak je mimoriadne e, prísna voči e, vnútru krajiny. A v tom spočíva skutočný problém. Je nevyhnutné, aby sme lepšie pochopili Čínu a tento vedec, tento autor má inú koncepciu podľa neho. Musíme získať predstavu ohľadom skutočnej váhy Číny v, e, z hospodárskeho hľadiska, nesmieme zabúdať ani na vojenské hľadisko. E, e, vo všeobecnosti panuje veľký cynizmus v tom zmysle, že sa to vníma, že čínska vláda funguje formou represálií, že pre nich je to bežné, že toto násilie sa šíri, sa rozmáha E, e, uskutočňujú sa e, operácie podobné praktikám mafie proti občianskej spoločnosti a častokrát sa to robí ruka v ruke so značným násilím. Podvýbor pre ľudské práva EP alebo aj výbor OSN sa v 90. rokoch síce snažili niečo urobiť. V tom čase Čína sa usilovala členstvo vo VTO ale odkedy sa stala členom, e, sa konali olympijské e, hry v Číne. Čiže po týchto dvoch e, pozitívnych účinkoch situácia sa začala zhoršovať. 25. decembra roku 2009, keď došlo k odsúdeniu tejto osoby, tým čínska vláda povedala, toto e, je náš e, darček, e, vianočný darček pre vás. To je veľké zaucho a nemali by sme to tak vnímať alebo brať na ľahkú váhu, pretože čínska vláda si veľmi dobre je vedoma konkrétnych lehôd, termínov, sviatkov. Vždy to má na zreteli a za každým zosilňuje eh, tlak eh, pri určitých eh, výročiach. Čína predstavuje novú hospodárskú veľmoc, ale napriek vynikajúcej práci medzinárodných novinárov dochádza aj k určitej dezinformácii, ktorá sa šíri po svete. Stále zanikajú noviny, ktoré zverejňujú informácie o spravodlivosti e, systéme viacerých politických strán, ľudských právach. Títo noviny jednoducho e, zmiznú. Napríklad noviny Far Eastern Economic Review. To bol zrejme najznámejší príklad a e, e, zrejme nikoho neprekvapí, že e, e, noviny zlyhali v tejto oblasti. Týchto príkladov je viac. Napríklad existuje jedna E, e, malá e, obchodná spoločnosť Ikari má sídlo v Pekingu. Minulý týždeň oslavila svoj odchod z Pekingu. Zhruba v rovnakom čase, keď sa oslavovalo výročie masakru na námestí Tiananmen, jej priestory boli prehľadané, zobrali im dokumenty, CD, Čiže čínske úrady e, o tom všetkom vedeli. A ešte predtým, ako sa to malo zverejniť, vyselať vysielať vo francúzskej televízii, e, s tým urobili e, koniec. a teraz táto spoločnosť musí opustiť Čínu. V Číne je veľmi silná cenzúra. Prakticky v niektorých oblastiach panuje úplná cenzúra. Čína e, uvaluje cenzúru a autocenzúru a robí to viacerými e, spôsobmi. Vieme, že na vysokých školách e, tiež sa uplatňuje cenzúra. Ak študenti chcú skúmať e, určité oblasti, nepovolujem to, pretože pánuje Damienka, že určité témy sú príliš e, riskantné. Niektorí študenti sa e, e, zdržujú dizertácie na určité témy, lebo sa obávajú, že nedostanú potom neskôr vízum na vycestovanie a dostanú sa na nejaký čierny zoznam. A ja som na takom čiernom liste, už nemám možnosť navštíviť Čínu, ale to zároveň znamená, že môžem e, bez akýkoľvek e, oba, e, obáv braniť slobodu v Číne. Čiže je to určitá forma slobody. Ak chcete byť odborníkom na Čínu, musíte s tým rátať a je pochopiteľné, že obyvateľ Číny trpia preto. Aj internet je cenzurovaný, E, nezáleží na tom, či e, ste veľkou spoločnosťou alebo e, jednotlivcom. Dokonca aj sú tu obmedzenia aj blogovanie. Ak otvoríte vlastný blog, rovna ten istý deň, prípadne v reálnom čase, môže sa stať, že nebude môcť v tom pokračovať, pretože všetky správy budú e, e, zadržované. Napríklad, ak e, budete hovoriť o nejakých problémoch s diálnicami, napríklad, že tam sú vytlky a podobne, e, aj tak takéto správy e, sa zadržia. Čiže dochádza k flagrantným prejavom cenzúry. Ľudia dostávajú 50 centov za každým, keď usmerňa diskusiu na internete, tak povedať, správnym smerom. V Číne e, počínsky sa volajú UMA a, ako vravím, dostávajú peniaze e, za e, znormalizovanie diskusie podľa stranickej dogmy e, dochádza k e, šíreniu dezinformácií. V roku 2009 sa konala Svetová mediálne konferencie a mm, Čína investovala mm, desiatky miliónov eur do týchto nových médií. Napríklad vysiela nový e, kanál e, v angličtine, ktorý by mal informovať, alebo lepšie povedané, dezinform, dezinformovať svojich e, divákov po celom svete. Existujú viaceré príklady toho, o čom hovorím. Tento kanál vysielajúci v angličtine vysiela e, e, e, po celom svete a čínsky prezident vraví o tom, že chce zabezpečiť medzinárodný náhľad na veci z čínskeho úhla pohľadu. Problém totiž spočíva v tom, že cenzúra proti, zameraná proti čínskym novinárom je mimoriadne silná a podľa mňa e, bolo by potrebné e, rozširovať počet informačných sajtov určených obyvateľom Číny, e, ktoré by ponúkali pohľad na svetovú politiku s viacerými nuancami, S tým, aby to určitým spôsobom pôsobilo proti dezinformáciám čínskych médií. Ďakujem pekne. Sme doslova fascinovaní veľmi precíznou, podrobnou e, analýzou súčasných trendov a najmä týmito e, e, príkladmi cenzúry a dezinformácie, ako sa to uplatňuje v praxi. Taktiež veľmi si vážime vaše odporúčanie, čo sa toho, čo by mala urobiť Európska únie. A napokon posledný rečník, ktorý zastupujú medzinárodnú kampaň pre Tibet – Pán Vincent Mitten je riaditeľom eh, tematickej politiky medzinárodnej kampanii pre Tibet. Treba mať na zreteli, že po povstaní z 8. marca 2008 stovky obyvateľov Tibetu zostávajú vo väzení a správy, ktoré dostávame, eh, hovorí o tom, že sa potrebujú veľmi zlému zaobchádzaniu. Zdá sa, že najmä náboženskí aktivisti to majú najhoršie, takže pán Meten, nech sa páči, máte slovo 5 minút. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Seminár o ľudských právach by sa mal vidieť v širšom rámci a takto my um, rozmýšľame o našich politických a strategických uh, vzťahoch uh, medzi EÚ a Čínou. Uh, k Číne 27 členských štátov EÚ nepostupuje spoločne a nemáme spoločnú politiku pre Čínu, Tibet alebo ľudské práv v Číne. Čo chce Európa? Aké strategické vízie máme prijať? Aká má byť e, naše dlhodobé a stranové poslanie voči Číne? Aké e, kritéria máme uplatňovať? Máme mať e, osobitného zástup pre Tibet, máme mať osobitnú politiku pre zaobchádzanie s Dalajlámom a mali by sme e, sa stretávať s vodcom Tibetu, ako sa stretol prezident Obama. Toto bude musieť e, komisárka Šlenová, nová diplomatická služba posúdiť. Musí mať jasné osmerenia politiky a, ne, e, a mali by sme jasne stanoviť e, jasné smerovanie kniha François Godmansa um, politika globálnej Číny, ktorú eh, vydala eh, Rada pre zahraničné vzťahy analyzovali vzťahy medzi Čínou a USA a eh, navrhli jasný postup EU e voči Číne a my hovoríme, že musíme byť úplne súdrezní v EU, čo sa týka našich politík voči Číne a my už sme e, začali dialog s Čínou najprv v e, vojenských veciach a potom rozvoj a zdá sa, že Európska únia e, musí oddeliť svoje mm, obchodné a ekonomické vzťahy s Čínou od dialogu s ľudskými právami. Je dôležité, aby sme neizolovali e, dialog o ľudských právach a je dôležité, aby e, to nepostihlo a je dôležité, aby sme nedovážali výrobky, ktoré sa vyrábajú v zajateckých táboroch, aby sme tiež nevyvážali výrobky, ktoré môžu sa používať na porušovanie ľudských práv. Treba e, využiť úlohu diplomatické služby EÚ, hlavne e, v súvislosti s e, mimovládnymi organizáciami, aby e, mali silnejšiu legitimitu. Goldmanová práva hovorí o európskom procese proti Číne práve u ťažkých otázok, ako je Tibet. Aj CT na svojom účasti na semináre v Madride 25. a 26. júna, ktorý organizoval španielské predsedníctvo, Počas tohto e, semináru e, som e, mal prejav a prerušil ma čínsky diplomat, no aj tak sa mi podarilo prečítať celý text o ekonomických a kultúrnych vzťahoch s Čínou. Naša najnovšia správa je k dispozícii v miestnosti o potlačení umelcov a ľudí, ktorí pracujú v kultúrnych záležitostiach v Číne. A tiež táto správa obsahuje podrobnosti o spôsobe, akým čínska vláda chce potlačať e, ľudské práva v Tibete. Potrebujeme mať e, debatu o politike voči Číne. Súhlasíme s názormi, ktoré vyjadrili e, aktivisti pre ľudské práva v Číne a hlavná prekažka je nedostatok ochoty zo strany čínskych orgánov viesť ozajstnú debatu a robiť ozajstné zmeny. Ich cieľom je mm, ponechať si veci pod kontrolou. Mm, oni ukazujú jednu tvár svetu a robia niečo iné v Číne. My musíme organizovať stále väčší počet seminárov a dialogov s Číňanmi o viacerých veciach. E, hodnotenie, ktoré prebehlo minulý rok e, o Číne, nebolo zverejnené a myslíme, že to je poľutovanie hodné, treba zverejniť. A tiež si myslíme, že EU by e, mala posledovať jednotlivé prípady politických väzňov a mm, aby zverejnili mm, zoznam politických e, väzňov, aby zvyšili politické povedomie o situácii ľudských práv v Číne. Tiež sa domňujeme, že by sme mali posilniť úlohu a zapojenie MVO, Európskej expertov Európskeho parlamentu v, Čí, v seminároch v Číne a osobitne musíme podporiť prácu obhajcov ľudských práv a e, tento dialog by mal byť verejný. A napokon domnievame sa, že program týchto diskusí treba tiež zverejniť a nebolo to tak v Madride v júni. Nakoniec domnievame sa, že by znali mali koordinovať výmenu informácií medzi EU a ďalšími krajinami, ktorí majú e, dialog ľudských práv v Číne, vrátane USA. Vzhľadom na eh, narastajúcu aroganciu a neprepustnosť voči európskej kritike eh, o situácii ľudských práv. Myslím, že sme mali ešte viac podporiť organizácie ľudských práv v Číne, MVO a novinárov. No bude sa organizovať ešte viac e, projektov na spoluprácu v Číne. A tieto body sú zohľadené v ktorú vypracoval Európsky hospodársky sociálny výbor, ktorý tiež odporúča, aby e, delegácia EU Pekingu mala e, osobitné oddelenie pre Tibet. Tiež si myslíme, že dôležité, aby sme v ďalšom rozpočte Európskeho parlamentu zahrnuli projekty na spoluprácu s ľuďmi v Tibete a v exile. Ďakujeme veľmi pekne, pán Meten. E, zaznelo to viacero e, dôležitých odporúčaní, čo sa týka dialogu. Môžeme e, tu iba uzavrieť, že všetci traje rečníci, možno vrátanie pani profesorky Holcmanovej, zdôraznili potrebu otvorenosti a transparentnosti vo zvýšenej miere v týchto dialogoch. Keďže tu máme e, pani doktorku Richardsonovú z Human Rights Watch, ktorá je riaditeľkou pre Áziu tejto organizácie. Rada by som dala možnosť aj jej zúčastniť sa aj tejto diskusie. Už sme formálne mali možnosť vymeniť si s vami názory o dialógu v oblasti ľudských práv. Nech sa páči, pani Richardsonová, máte slovo. Ďakujem predrečníci už eh, viac ako adekvátne pokryli otázku, čo sa týka ľudských práv či nie. Ja by som e, sa vyjadrila iba v, k mechanizmu Európskej únie v tomto smere. Domnívame sa, že Európska únia by mala viac využiť to, že e, akú hodnotu e, čínska vláda prikladá vzťahom s Európskou úniou, nielen čo sa týka diplomatických obchodných vzťahov, ale tiež dodržiavania medzinárodných pravidel v oblasti ľudských práv a demokracie. Je to jeden z hlavných cieľov eh, Európskej únie. Výzvou eh, v Európskej únie v tomto smere je, aby sa tieto otázky preberali vo všetkých kontextoch, najmä eh, v tých, ktoré sú dôležité pre čínsku vládu, ako napríklad otázky obchodné, aj keď čínska vláda zamieta názor Európskej únie, Európska únia by mala využiť tému ľudských práv a presadiť svoje ciele v dialogu so sestami Číny či už e, v rámci OSN alebo na bilaterálnej úrovni s Čínou. Mala by poukazovať na porušovanie ľudských práv naše pohľady na dialog EU-Čína, najmä čo sa týka posledných kôl. E, je tam skutočne veľký nedostatok porovnávacích kritérií. Ak by som e, načrtla na to, čo povedal Lord Teverson, skutočne sú veľmi nejasné to, čo prebehlo v Madride nedávno, bolo trošilinku lepšie. Tam čínska vláda bola ochotná ehm, informovať aspoň čiastočne ehm, o tých prípadoch, eh, ktoré žiadala Európska únia, ale nebolo to aj tak dostatočné. Dialóg je problematický v tom smysle, že nie len eh, tá štruktúra eh, umožňuje čínskej vláde obhajovať porušovanie ľudských práv v Číne tým, že k ním dochádza Európskej únii. To sa objavuje veľmi často v tlači. E, neustále počúvame, že s dialogmi sa spája to, že iba málo kto mimo vládnych e, orgánov je ochotný vôbec e, spomínať otázky ľudských práv. To znamená, že túto príležitosť jednoducho nevyužívate. Ďalej seminár EU Čína ktorý bol súčasťou madridského podujatia. Nezabúdajme na to, že eh, tento seminár mal doplňať eh, samotný dialog EU Čína. Eh, toto podujatie bolo trošilinku lepšie ako predchádzajúce, aj keď tam boli nedostatky, ale predsa len organizácie MBO mali trošku viac priestoru v diskusii a došlo k skutočnej výmene názorov aj keď to nebolo až také obsažné, ako by sa očakávalo, ale predsa len tam bola, bol istý náznak diskusie. To však neznamená, že e, je to veľký prevrat. Nestačí to ani jednoducho to neznačí, nestačí, najmä vzhľadom na to, že účasť MBO je obmedzená a to aj naďalej, dokonca aj v tých kolách, ktoré prebiehajú v Európe, to je podľa mňa dosť šokujúce. Naďalej sú diskusie veľmi problematické. E, účastníci za Čínu e, buď nemajú záujem e, dozvedieť sa o dobrých postupoch, ktorých sa hovoruje, alebo nie sú schopní sa k nim vyjadriť. Okrem toho je veľmi ťažké získať odpoveď na otázku položenú. Ja som sa snažila položiť veľmi ostrú hypotetickú otázku v Madride. Jednoducho som žiadala, aby čínska strana vysvetlila, ako by tento proces mal fungovať. Ja som e, dokonca nedostal odpoveď na túto otázku. Je to skutočne veľký problém, pretože len málo skutočných čínskych MVO je prizvaných na tieto, na tieto kola rokovaní. Prax je veľmi vzdialená týmto dialogom. Je potrebné napraviť túto situáciu a to tak, aby nebol nikto vylúčený e, zo skupiny európskych odborníkov alebo mimovládok. E, buď na európskej úrovni alebo na strane Číny. Boli by sme radi, keby sa zúčastňovali týto kôl aj odborníci, ktorí poznajú Čínu, tak aby boli ich vyjadrenia relevantnejšie, aby eh, viac eh, boli adresnejšie voči čínskej strane. Mimovládky by mali mať možnosť eh, zúčastňovať sa tých oficiálnych kôl dialógu. Boli by sme radi, keby sa zaviedol systém porovnávacie kritérií pre tieto kola, aby e, bolo možné porovnávať e, možné vylepšenia. E, napríklad, čo sa týka termínov ratifikácií CCPR, môžete žiadať, aby sa zrušili zákony, ktoré sú diskriminačné. Ďalej mohli by ste apelovať na práva disidentov. O tomto sa hovorí už viac ako 10 ročia a boli by sme radi, keby sa konečne niečo aj zmenilo. Okrem toho, ako Európska únia sa posúva na ceste k vytvoreniu diplomatickej služby a bude hodnotiť eh, tento dialog v seminároch, eh, boli by sme radi, keby sa sústredovala na tie základné princípy, ktoré sa týkajú ľudských práv a toho, ako môže fungovať efektívna diplomacia okolo tých princípov. Či už hovoríte o tom, eh, že najslabšou Najslabším článkom týchto dialogov eh, by bola predsa len tá najlepšia ponuka eh, čínskej strany. Je potrebné však vypracovať jasnú štruktúru. Okrem toho sa naďalej domnievame, že je veľmi dôležité, aby Európska únia veľmi jasne sformulovala eh, podmienky zrušenia embarga na zbranie. To je skutočne mimoriadne dôležité. Je potrebné venovať sa témam ľudských práv nie len v súvislosti s dialogom o ľudských právach, ale vo všetkých iných dialogoch. Okrem toho by som rada vyjadrila súhlas, súhlas s návrhom pána Lorda Teversona, že je potrebné nájsť e, spôsob spolupráce. Napríklad e, mohlo by sa zadefinovať niekoľko spoločných cieľov v oblasti ľudských práv, napríklad ratifikáciu dohody, e, čo sa týka medzinárodných štandardov alebo mechanizmov na využívanie práva. Môžeme vám veľmi radi odporúčiť konkrétne formy takýchto postupov. No a v neposlednom rade Human Rights Right Watch sa domnieva, že nie len, že Čína reaguje e, na tlak jednotlivých e, krajín, ale aj medzinárodného spoločenstva ako celku. E, je potrebné však verejne hovoriť o týchto problémoch. Je potrebné, aby sa týchto dialogov zúčastňovali odborníci a zástupcovia MVO. je potrebné, aby ste využívali každú príležitosť, aby ste hovorili jednohlasne o rozvoji v oblasti ľudských práv v Číne. Ďakujem. Ďakujem. E, Už zase máme vynikajúce odporúčania, pokiaľ ide o ďalšie pokračenie v dialogu o ľudských právach. Beriem na vedomie aj to, že nedostatočná transparentnosť predstavuje problém ako aj oddelenie e, právnického seminára od samotného dialogu. A teraz by som chcel vyzvať pána Rokosa z Európskej komisie, aby sa k tomu viedril a potom poskytnem priestor pre kolegov. Pán Rokas. Ďakujem, pani predsednička. Samozrejme, Európska komisia súhlasí s e, väčšinou predchádzajúcich e, rečníkov. Situácia s ľudskými právami v Číne nepochybne nie uspokojivá. A odkedy ste tu mali naposledy verejné vypočutie, e, sme boli svedkami zhoršenia situácie v niektorých e, kľúčových oblastiach občianských a politických práv. Zatiaľ, čo pokrok sa sústredí predovšetkým na ekonomické a sociálne práva, ktoré e, sú v súlode s pokračujúcim sa hospodárskym rozvojom Číny. Naviac podľa mňa znepokojuje tá skutočnosť, že najmä počas ostatných niekoľkých rokov došlo k zjavnému zásadnému eh, posunutiu na úrovni eh, najvyššieho vedenia Číny smerom od právneho štátu. A to nás veľmi znepokojuje, pretože nielen, že to ovplyvňuje hodnoty Európskej únie, ale aj základné e, záujmy tejto, tejto únie. E, napriek tomu e, mali sme viac diskusí a vypracovali sme aj odporúčania, čo sa týka použitia jednotlivých nástrojov na riešenie situácie s ľudskými právami v Číne. Dialog predstavuje jeden z prvkov. Ako viete, prednedávnom sme ukončili vyhodnotenie tohto dialogu a vypracovali sme viaceré odporúčania, aby sme tento dialog e, zdokonalili. A väčšina z tých odporúčaní, ktoré tu odzneli počas diskusie, sa dostali aj do našich materiálov. Začali sme predbežné diskusie s čínskou stranou. E, urobili sme to v Madride. A teraz sa snažíme ako čo najlepším spôsobom uplatniť e, existujúce odporúčania. Budeme samozrejme pokračovať v rokovaniach s Čínou. Okrem, okrem toho, nemali by sme e, zabúdať na e, e, alebo zanevrieť na význam dialogu. Poskytujú totiž nám príležitosť dvakrát ročne organizovať e, hĺbkové diskusie s úradnými predstaviteľmi Číny, s predstaviteľmi jednotlivých rezortov, tam, kde nám ešte chýba spoločný názor. Myslím si, že význam tohto dialogu je v tom, a to dokazuje naše skúsenosti, e, keď niečo jasne pomenujeme, potom reakcia Číny je o niečo lepšia či už v otázke situácie e, ochrancov ľudských e, práv, e, právnikov a podobne. Súhlasím aj s ešte jednou poznámkou. Je tu takmer jednomyslná výzva na posilnenie občianskej spoločnosti. Samozrejme, aj my o, o tom premyšľame. Máme však aj iné nápady. Napríklad teraz odchádzame od e, situácií e, pred, e, pred Lisabonskou zmluvou. Vstupujeme do nového obdobia po Lisabone a ľudské práva sú dôležitou súčasťou našej politiky a som presvedčený, že dôraz na toto sa zvýši. Budeme sa snažiť naďalej presvedčať čínsku stranu, aby sa uberala smerom k právnemu štátu. Budeme E, spolupracovať e, e, s čínskou administratívou, aby lepšie rešpektovala ľudské práva. Samozrejme, treba posilňovať občianskú spoločnosť v Číne, aby sa vedela domáhať vlastných práv. Čiže skúmame existujúce možnosti aj v tomto smere. Potrebujeme posilniť spoluprácu a zabezpečiť medzinárodnú zhodu v otázkach ľudských práv a musíme reagovať e, odhodlanejšie, asertívnejšie, keď Čína použije e, zásadný argument týchto e, základných zásadných záujmov a odmietne viedrenia a znepokojenia z našej strany, čo sa týka ľudských práv. A napokon je veľmi dôležité, aby sme používali tie nástroje, ktoré máme, dialog o ľudských právach, verejné vyhlásenia, demarše, e, dôverné stretnutie na riešenie e, problémov s ľudskými právami. Musíme to robiť konzistentne, kontinuálne a e, musíme nastolovať otázky ľudských práv na všetkých úrovniach vrátanie vrcholových stretnutí. A je to súčasťou našej stratégie. Ďakujem, pán Rokas keďže e, e, vy ste viacerí už e, počuli o tomto vyhodnotení dialogu Čína-Európska únie. Chcel by som vyslať vás, niekoho z vás alebo viacerých, aby ste verejne požiadali o poskytnutie tohto dokumentu. Existuje nariadenie o verejnom prístupe k dokumentov 1041-2001 a tam sú popísané všetky postupy. Takže ak pán Rokas uvádza, že viaceré námety, ktoré tu odzneli e, zo strany expertov a pozvaných e, e, rečníkov. Ak sa už dostali do tohto materiálu, potom samozrejme komisia by mala poskytnúť dôkazy, čiže komisia rada, aby sme sa presvedčili, že je to naozaj tak. Máme právo na tieto dokumenty, požiadajte o nie. A teraz viacerí poslanci požiadajú slovo. Pán Tenok, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som veľmi hrdý na to, že som uh, kedysi svedčil pred delegáciou kongresmenov v súvislosti s uh, situáciou v oblasti ľudských práv v Číne. Bolo to pred troma rokmi, odtedy sa žiaľ nič zásadne nezmenilo. Opäť hovoríme o tom istom. Musíme sa tiež priznať k tomu, že ma veľmi zaujíma prepojenie predsedu parlamentu a, a skupiny Friends of Taiwan. Čína je um, hospodárským zázrakom, stáva sa uh, druhou najsilnejšou ekonomikou na svete a v každom prípade našim hlavným obchodným partnerom v Európsku úniu. Uh, ja napríklad Indiu poznám veľmi dobre a obe tieto krajiny sa vracajú e, na svoje miesto, ktoré poznáme z histórie a, a do konca 18. storočia boli uh, medzi troma najsilnejšími hospodárstvami, ale isté, že upadajú v oblasti spoločenského a politického pokroku. E, ja sa občas stretávam s čínskymi diplomatmi a hovoria mi, že e, ten rozsah Číny a kultúra dokáže e, vníma západný výmaň sveta ako základ svojho riadenia sveta. Podľa mňa Čína je vyzretou demokraciou napriek mnohým nedostatkom a chybám. Myslíte, že iná krajina Tajwan, kde tiež je, má väčšinu čínska kultúra, je tiež modelom demokracie, teda nie je dôvod, prečo by Čína nemohla tiež napredovať v tomto smere. Tajván eh, naďalej čeli hrozbe vojenských útokov zo strany Číny a utláčajú ho vo všetkých eh, oblastiach. Podľa mňa je to porušenie ľudských práv Tajvančanov eh, z hľadiska toho, že nemajú možnosť stať sa členmi medzinárodných organizácií a nejakým spôsobom by to neohrozilo koncept jednej Číny. Včera večer eh, sme oslavovali narodeniny Dalajlámu. Lámu Stretli sme sa s viacerými Tibetianmi, ktorí hovorili o tom, ako veľmi trpia ich ľudia pod rukou Pekingu. Čína naďalej popravuje mnoho Číňanov pre dôvody, ktoré na západe by sa nikdy nepovažovali ani náznakom za najhorší trestný čin, napríklad eh, pasáctvo. Čína okrem toho má na svojom území e, zdržiavacie tábory, v ktorých podmienky sú nepripustné. Čína e, aplikuje cenzúru v médiách, e, vrátanie internetu, všetci poznáme príbeh Google z minulého roka a veľmi dobre si uvedomujem e, ten obchodný tlak, ktorý údajne Čína e, vyvíja e, vďaka svojim marketingovým e, pravomociam, aby vypustila z trhu e, tie mediálne spoločnosti, ktoré napríklad e, vysielajú v prospech hnutia, ako je napríklad Falun Gong. Falun Gong, e, kedy si viedol kampaň, aby ľudia sa vzdali svojho členstva v čínskej komunistickej strane a údajne až 5 alebo dokonca viac miliónov ľudí sa vzdala svojho členstva. To bola najväčšia hrozba pre nich a nie až tak ich samotná filozofia, ich fungovania, ich zmyšľanie tohto hnutia. Často hovorím, že človeka môžete poznať eh, na základe jeho priateľov eh, a spoločníkov. To sa týka aj Číny. Čína podporuje eh, veľmi nepríjemné režimy mm, okrem sudánskeho prezidenta Bašíra a až po vojenskú chuntu v Barme. Čína chce zachovať tieto režimy aj e, vrátanie režimu v Severnej Kóreji. Je to jeden z najkrutejších režimov na celom svete a jedine Čína môže e, priniesť nejakú zmenu v tejto krajine, ak by chcela. Dúfam, že mnohí kolegovia so mnou budú súhlasiť. Čína e, dokáže prispieť veľmi bohato k svetovej kultúre vďaka svojej starobilej civilizácii a jedného dňa umožní svojim ľuďom, aby mala rovnaké slobody ako my tu v Európe. Ďakujeme pekne, pán Tanok, pani Lohbiller. Ďakujem. A tiež chcem poďakovať za všetky prezentácie, ktoré sme si vypočuli. Myslím si, že tu zaznelo tak veľa informácií a odporúčanie, že ich potrebujeme stráviť predtým, ako sa k ním vyjadríme. E, myslím si, že to, čo povedal pán Lord Reverson z Veľkej Británie, a síce, že sú nové zistenia k dispozícii Nedá sa povedať, že hospodárske zmluvy alebo zákazky v nejakým spôsobom trpeli, keď sa hovorí o ľudských právach, otvorenie s Čínou. Týka sa to aj nemeckého kontextu. E, tam platí to isté, aj keď jednotliví zastupcovia vlády kritizujú Čínu pre porušovanie ľudských práv ale nemá to žiadny vplyv na narušenie akékoľvek hospodárskej spolupráce. Podľa mňa je dôležité si to pripomenúť v našej práci. A taktiež eh, ste uviedli, že nemáte dostatok pracovníkov eh, v Európskej únii na delegácii Európskej únie v Číne, ktorí sa venujú otázkam eh, ľudských práv. Vzhľadom na rozsah problémov, ktoré pretrvávajú v súvislosti s ľudským právom v myslím si, že e, toto musíme prehodnotiť a musíme e, tam e, vyslať viac pracovníkov, ktorí to budú mať na starosti. Ďalej k tomu, čo povedal pán Van Janhaj a k jeho odporúčaniam, aby sa vypracovala jedna koherentná stratégia Európskej únie v rokovanie s zástupcami občianskej spoločnosti Číny. Podľa mňa toto odporúčanie bolo veľmi zaujímavé. Nemôžem sa teraz vyjadriť ku všetkým odporúčaniam, ktoré tu zazneli. Ďalej, čo sa týka kritiky na adresu európskeho dialógu o ľudských právach, myslím si, že teraz už po druhý krát, eh, aspoň teda, čo som to počula, že sme si vypočuli od MVO a Think Tank veľmi zásadnú kritiku tohto nášho dialógu a tiež konkrétne odporúčanie, ako by sa dalo vylepšiť tento náš nástroj, ako napríklad jasné e, hodnotiace kritéria, e, ďalej e, jasný plán, časový plán, aby sme napríklad vyzvali Čínu, aby povedala, kedy presne ratifikuje dokument o základných osobných a politických právach Myslím si, že nie, nestačí len vypočuť si to opätovne, musíme sa podľa toho aj zariadiť. Dúfam, že komisia nám poskytne nejaké konkrétne návrhy, ako budú reagovať aj na túto kritiku. A tiež som mala možnosť si prečítať tento tzv. tajný dokument. Myslím si, že e, je v ňom skutočne čo zlepšovať e, ja som kedysi pracovala v MVO, teraz som poslankyňou parlamentu a nemyslím si, že e, by sme si mali uvedomiť, že ak budeme mať relevantné dokumenty, aby sme vylepšili svoju prácu, že to nebude žiadna hrozba pre nás. Nemali by sme sa toho báť. Ak budeme mať dostatok času, isté, že tento dokument je rozsiahly, je potrebné skutočne seriózne si ho preštudovať e, a na základe toho sa potom zariadiť, odvolávať sa na ňo. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Lochbiller. E, ďalším rečníkom je pani Gomeš. Ďakujem. Ďakujeme za všetky informácie, ktoré tu zazneli. Ja by som chcela najmä poukázať e, a vypichnúť to vyhodnotenie z úst komisie že komisia zaznamenala zhoršenie v situácii udržiavania ľudských práv v Číne. Myslím si, že to je veľmi dôležité, že tu zaznelo takéto e, vyhlásenie. Súhlasím s tým, že dialog e, nie je taký, aký by mal byť. Mali by sme e, vyvodiť dôsledky z Lisabonskej zmluvy a požadovať väčšie zapojenie sa Európskeho parlamentu v tomto dialogu. Ale tak mimochodom, ešte stále čakám na to, aby predsedníctvo parlamentu vyvesilo plagát e, o Banja, tak ako sme mali o Huji a kedysi to je to minimum, čo by sme mohli robiť v prospech obhajcov ľudských práv v Číne. Ehm, myslím si, že je dôležité poukázať aj na tie odporúčania, ktoré tu spomenuli viacerí rečníci a síce, aby sme vyšlenili viac e, zdrojov na rozvoj vzťahov s občanskou spoločnosťou v Číne. Či už ide o podporu mimovládok, e, ďalej tých, ktorí vedú kampaň prospech dodržovania ľudských práv, ďalej obete. Pamätám si, keď som bola naposledy v Číne, tesne pred olympijskými hrami, aké srdce rvúce to bolo e, čítať v čínskych novinách v angličtine o obetiach, o z úst rodičov, e, e, ktorí prišli svoje deti v sečuánskom zemetrasení, museli identifikovať e, svoje deti, ich tela. ktorí museli zaplatiť životom za to, že niekto dá postaviť školu bez e, riadnych plánov. Myslím si, že tí právnici, ktorí mm, bojujú v Číne, odvádzajú vynikajúcu prácu, či už ide o oblasť e, HIV, AIDS, e, alebo aj iné znevýhodnené skupiny. Sú tu ešte stále tí, ktorí sa snažia privodiť zodpovednosť za Tiananmen. Myslím si, že vďaka všetkým nástrojom, ktoré musíme odraziť aj v našom, v našom rozpočte formou všetkých finančných nástrojov, ktoré máme k dispozícii médiá. To je mimoriadne dôležité. Je, som veľmi rada, že pani profesorka Holcmanová to spomenula. Musíme podporovať alternatívne médiá a v tomto smere dúfam, že Utelsat eh, bude musieť niesť zodpovednosť za to, ako podľahli tlaku eh, čínskej vlády v prípade jednej zo svojich televíznych staníc. Rovnako dôležité je venovať sa otázke ľudských práv mimo toho geta eh, dialógu ľudských práv. Musíme hovoriť o ľudských právach. Pri každej jednej príležitosti musí to byť súčasťou aj rokovaní o obchode. Eh, v tomto zmysle navrhujem, aby sme požiadali predsedu výboru AFED, aby zorganizoval spoločne s výborom pre obchod eh, vypočutie s komisárom pre obchod, aby sme sa tomu venovali. Je to skutočne zásadné. Mimochodom, hospodárske a sociálne práva Čína je veľmi hrdá na to, že presadila túto iniciatívu tak ako nikto iný. Áno, je to pravda, ale musíme sa venovať otázke základných práv pri každej možnej príležitosti rokovania s Čínou. To je relevantné v oblasti ľudských práv, ale je to relevantné aj v iných oblastiach, najmä v záujme ochrany práv spotrebiteľov. Zaznamenali sme problémy, ktoré sa týkali kontaminovaného mlieka, kontaminovanej zubnej pasty. To je relevantné pre Číňanov, ale pre spotrebiteľov v Európskej únii rovnako. Komisia napokon taktiež uviedla, že vidíme, že došlo k tomu posunu politiky, kde vedenie na najvyššej úrovni sa posúva od princípov právneho štátu. Áno, presne toho sme svedkami. Vidíme, že táto vynimočná civilizácia sa čoraz viac vzdialuje, stáva sa divokým východom, kde neplatia absolútne žiadne pravidlá. Ešte by som rada povedala, že dôležitou otázkou je úloha Číny v plnení rozvojových cieľov milénia, nie len e, v tých oblastiach, kde sa znamenával pokrok, e, to musíme uznať, ale e, je potrebné dodržiavať základné slobody, princíp právneho štátu, ale tiež úloha Číny v plnení mileniových rozvojových cieľov, v, napríklad aj v Afrike. Pán Čalstanok spomenul Barmu, Sudán, Bašíra, môžeme hovoriť aj o Kongu, aj o viacerých eh, ďalších krajinách. No a posledná vec, Čína veľmi správne obvinuje Európsku úniu z toho, že je nekonzistentná a síce, eh, že sú tam komplikácie, čo sa týka vydávania zločincov. Áno, majú pravdu. My chceme, aby Európska únia prevzala zodpovednosť e, tak mimochodom, e, pri poslednom dialogu EU-USA v Madride pred mesiacom zástupca USA spomenul, že Čína vyslala vyšetrovateľov do Guantanama, aby tam vypočúvali tých väzňov a práve preto musíme požadovať, aby vlády európskych štátov prevzali zodpovednosť, pretože sa to týka nás všetkých. Bola by som rada, keby komisia odpovedala priamo na otázku, ktorá tu zaznela, čo sa týka dialógu o vojenských otázkach. Je potrebné presvedčiť sa, či tento dialóg prebehol ak prebehol, musíme mať informácie o tom, čo bolo jeho obsahom. Navrhujem, aby sme zorganizovali eh, niečo v súvislosti s výborom, eh, pod výborom SEDE. A rada by som zdôraznila, že si myslím, eh, že Európsky parlament nielen Američania zohľadnili, zohrali úlohu v tom, že zabránili tomu, aby sa toto embargo zrušilo počas francúzského predsedníctva v jeho úvode sa zaviazali, že zrušia toho, toto embargo a napokon nemohli ho zrušiť, eh, pretože im tomu prispel aj eh, Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gomez. Barbara Lochbír. Ďakujem za slovo. Mm, Zavudla som jednu stručnú otázku komisie a tá sa týka